Right, good afternoon, everybody. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Viem, že niekedy je ťažké byť tu na čas. Teším sa, že tu teraz máme komisárov Almuniu a Barniera pri počasí tohto verejného vypočutia. Vítam tu aj ďalších rečníkov, ktorí vystúpia Európsky parlament by chcel týmto vypočutím prispieť k rozprave o revízii dočasného rámca štátnej pomoci na podporu prístupu k financiám v reálnej ekonomike počas krízy, ktorá momentálne prebieha. To je jedna vec. Zároveň chceme prispieť, pokiaľ ide o nejakú takú únikovú stratégiu, výstup z tých stratégií, ktoré boli príjmané od roku 2008, vychádzajúc z oznámení komisie na podporu finančného sektora počas finančnej krízy. Následne poslanci budú môcť predkladať tejto téme pozmaňovacie návrhy. Ide o správu o politike hospodárskej súťaže 2009. Pán Epping je autorom. Zmeníme názov, pôjde tam o revíziu dočasných pravidiel štátnej pomoci v reakcii na krízu. Lehota na prekladanie týchto návrhov je relatívne tesná. Je to 7. oktobra 17.00. Budeme mať dnes dva panely. Prvý to budú dvaja komisári, ktorí sa zamerajú na hodnotenie pravidel zo strany komisie a potom bude druhý panel, ten sa zameria na aktérov na trhu a teda pôjde o vyjadrenia expertov, hodnotenia expertov. Počas toho prvého panelu každý komisár bude mať v pozícii 10 minút a budem naozaj prísna. Potom budú otázky zo strany poslancov. V druhom paneli každý rečník dostane 5 minút na úvod. Potom bude kolo otázok a odpovedí tí, ktorí nevystupujú v parlamente, tým by som chcela povedať, že tu máme simultánne tlmočenie. Takže prosím, nehovorte nejako veľmi rýchlo a hutne, využite rozumne vašich 5 alebo 10 minút, možno vašom prípade vás budem musieť zastaviť, ak budete hovoriť príliš rýchlo. Zoznam rečníkov máte k dispozícii. Toto vypočutie sa vysiela cez internet, takže nás môžu sledovať real-time užívateľia internetu a bude to potom aj v archíve k dispozícii. Toľko teda z mojej strany na úvod. Ako prvému by som dala slovo komisárovi Almuniovi. 10 minút, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dúfam, že ak mi, dá, ak mi to bude 12 minút, takže mi to prepáčite vzhľadom na tú obrovskú sumu, e, o ktorú ide, pokiaľ ide o štátnu pomoc za ostatných 2,5 roka. Takže za tých 12 minút by som vám chcel s vašim dovolením povedať nasledovné. Poprvé, čo sa udialo, čo komisia robila počas tohto obdobia odpadu Lehman Brothers až do teraz, pokiaľ ide o pomoc finančnému sektoru. Potom vám poviem ešte aj o pomoci pre nefinančný sektor v rámci tej dočasnej pomoci. Pokiaľ ide o ten finančný sektor, od oktobra 2008 sme využili poprvýkrát článok 107.3b pardon, 173b tento právny základ sme teda použili poprvýkrát, zároveň po celom území EÚ. Bol to poprvýkrát, čo tento právny základ využil. Od vstupu do platnosti rímskej zmluvy kríza ohrozovala celý finančný systém, bolo tu veľké systémové riziko. A toto mohlo mať negatívne dopady na celé hospodárstvo, preto komisia využila túto možnosť výnimočne stavať na tomto článku. Prijali sme preto oznámenie o bankách, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých, aby sa obnovila funkčnosť trhu. Neskôr sme prijali ďalšie oznámenie o rekapitalizácii, tak aby sme vytvorili podmienky na obmedzenie kompatibilnej pomoci na potrebné minimo, aby sme, minimum, aby sme vytvorili e, nejaké ochranné opatrenia proti e, narúšaniu hospodárskej súťaže. Potom, bol e, ďalší, potom bolo ďalšie oznámenie týkajúce sa aktív a neskôr oznámenie o reštrukturalizácii prechod k životaschopnosti a v, v sektore financií. O čo nám išlo v tomto balíčku vynimočných opatrení? Finančná stabilita bola samozrejme našou prioritou, rovnaké podmienky pre všetkých, aby sme predišli fragmentácii nášho vnútorného trhu. A takéto riziko tu bolo, pretože národné vlády využívali národné prostriedky vo veľkých sumách, takže to riziko bolo veľké. A po tretie, chceli sme dosiahnuť reštrukturalizáciu inštitúcií, ktoré dostávali verejnú pomoc. Chceli sme teda z dlhodobého hľadiska, stredno-dlhodobého hľadiska mať eh, konkurencieschopný zdravý bankový systém po skončení krízy. Vlády sa zaviazali pomáhať od oktobra 2008 až do augusta 2010. Tá celková suma bola 4 4 bilióny 690 miliard. To je takmer 39 HDP na garanciách to bolo takmer 30 kapitálová injekcia 4,5 a potom na aktíva 3 Tieto prostriedky sa nevyužili v plnej miere. V spomínanom období bola vydaná menšia suma. Podľa najnovších údajov to bolo asi 17 HDP teda menej než polovica prostriedkov, ktoré boli na tieto účely v národných programoch alokované. Rekapitalizačné programy, tých bolo 15, 9 z nich stále pokračuje. O chvíľu ich bude 8, pretože Fínsko oznámilo, že skončia so svojím programom koncom tohto mesiaca dve, dva programy v oblasti aktív, Nemecko a Írsko. Oba tieto programy už e, sú za nami, hoci tie banky ešte stále existujú. Potom 6 programov týkajúcich sa likvidity, 5 z nich ešte stále fungujú a 21 garančných programov. 12 z nich bolo predložených do 31. decembra 2010 a zrejme mnohé z tých 12 programov členských štátov požiadajú o ďalšie predloženie na obdobie 2011. Už uvidíme. Keď sme analyzovali a hodnotili národné programy, e, Zároveň sme sa venovali jednotlivým rozhodnutiam. 44 takýchto rozhodnutí o záchrane v individuálnych prípadoch bolo prijatých. 27 z nich už bolo uzavretých záverečným rozhodnutím. 23 prípadov skončilo e, pozitívnym rozhodnutím v súvislosti s reštrukturalizáciou inštitúcie. V troch prípadoch rozhodnutie bolo pozitívne v zmysle likvidácie, zrušenia inštitúcie a v jednom prípade išlo o jednu portugalskú banku, Banco Privado Portugues. Rozhodnutie bolo negatívne, e, bolo teda vrátiť tú pomoc. 27 teda už bolo rozhodnutých prípadov, 17 prípadov ešte stále prebieha. Teraz sú na našich pracovných stoloch a venujeme sa im. Problémy. Keď sa na to pozriem globálne, tie hlavné problémy sú írsky prípad, nechcem ísť do detajlov, iste viete, aká situácia tam je potom grécky prípad, program financovania EU MMF pre Grécko, ktorý bol prijatý pred 4 mesiacmi. Je tam ustanovenie fondu stability vo výške 10 miliard eur. Je to priamo prepojené s možnosťami pomôcť greckým bankám, ak to bude potrebné. Potom máme problémy v Nemecku, Landesbanken, krajinské banky. Ešte stále tri prípady takýchto krajinských bank analýzujeme. V dvoch z týchto prípadov je situácia mimoriadne zložitá, sú tam veľmi zložité rokovania s cieľom prijať záverečné rozhodnutie o reštrukturalizácii týchto bank. A potom tu máme ešte jednu relatívne veľkú banku, Hypo Real Estate, Bad Bank, takzvaná bola vytvorená v výške 173 miliard eur. Takže toto je naozaj dosť veľa nekvalitných aktív. Španielsko môže byť problematické. Niektoré finančné inštitúcie zrejme bude potrebné rekapitalizovať z verejných zdrojov na základe výsledkov tej stresovej skúšky, ktorá prebehla, alebo skúšky rezistencie, alebo nejakej budúcej. Takže ešte máme pred sebou veľa práce. Pokiaľ ide o obnovenie toho finančného balíčka, tak eh, hodnotíme, či nejako pozmeniť jedno z tých našich e, oznámení, konkrétne o oznámenie o reštrualizácii, ktorého platnosť uplynie koncom tohto roka, ak ho nejako e, nepozmeníme. Toto oznámenie by malo teda naďalej podľa nás platiť. Mali by tam byť uvedené konkrétne e, podmienky pre reštrukturalizáciu a záchranu bank, ale tie podmienky musia byť iné než tie, ktoré momentálne sú tam, musia byť postupne sprísňované. Napríklad by sme boli radi, keby sa budúci rok začal požadovať e, pre každú inštitúciu, ktorá dostane verejné prostriedky, plán reštrukturalizácie, naozaj individuálny plán schopnosti a reštrukturalizácie. Momentálne to nemáme. Takže postupne to chceme znižovať. Začali sme už v júli tohto roka. Zmenili sme e, tie programy garancií, cenu a podmienky a teraz chceme meniť podmienky na reštrukturalizáciu finančných inštitúcií. Svojmu oddeleniu som dal za úlohu pracovať na nových usmerneniach záchrany a rekapitalizácie alebo štralizácie pre e, vlastne nový finančný systém, fungujúci e, finančný systém. A tieto by mali platiť od 1.1.2012. Pokiaľ ide o ten dočasný rámec pre sektory iné než ten finančný. Iste viete, že sme prijali v roku 2008 koncom roka tento rámec. Boli tam e, nové opatrenia, 500 tisíc eur na spoločnosť, e, subvencované garancie, pôžičky a pôžičky na produkciu tzv. zelených výrobkov. Tiež sme e, zmenili nástroje pomoci už existujú, pokiaľ ide o rizikový kapitál a v e, krátkodobé poistenie e, vývozných kreditov. 81 schém bolo povolených, 23, to je ten spomínaný limit 500 e, tisíc eur bezpodmienečne, to sú tie granty pre podniky do tejto výšky, potom 15 garančných programov v 13 členských štátoch, 8 subvencovaných e, pôžičiek, potom 5 pôžičiek s nižšími e, úrokmi na tie zelené produkty, 5 e, programov na rizikový kapitál, 13 týkajúcich sa vývozných úverov a tak ďalej a tak ďalej. Podľa najaktuálnejších čísel sme povolili programy vo výške 185 miliard eur z členských štátov. Toto je náš záväzok, ktorý sme prijali, ale vyplatených bolo len 21 miliard z týchto 185. A teraz hovoríme o postupnom ukončení tohto dočasného rámca. Pôvodne sme to, za, to, sme to plánovali ukončiť ku koncu tohto roka, ale zatiaľ nevidíme možnosť e, úplne zrušiť e, tento dočasný rámec celkovo. Ja som návrhol členským štátom nasledovné, aby tá možnosť 500 tisíc eur prestala fungovať tomu 12. tohto roka. Niektoré opatrenia je možné predložiť do roku 2011, a samozrejme so sprísnenými podnikmi. To sú tie e, subvencované garancie, záruky a subvencované pôžičky. Možno aj tie subvencie pre zelené produkty, hoci sa to v praxi nevyužívalo, iba niektoré členské štáty využili tento nástroj, vzhľadom na to, že tie podmienky nie sú až také zložité, než tie, také, také odlišné, než tie, ktoré sú uh, Uh, uvedené v usmerneniach štátnej pomoci do, pre zelené výrobky. Takže toto som ja navrhol členským štátom a čakám na ich reakciu a v závislosti od nej potom, potom uh, príjmeme rozhodnutie. Takže veľké sumy prostriedkov z peňaženiek daňových poplatníkov bolo využitých. Väčšina týchto prostriedkov išla do finančného sektoru, do ostatných odvetví nášho hospodárstva to bolo menej, 21 miliard eur. V týchto výnimočných nástrojoch síce nie je málo, ale v porovnaní s tou prvou kategóriou je to oveľa menej. Postupne teda musíme E, znižovať tieto programy, neúplne ich zrušiť, ale postupne znižovať ich výšku k 12. tohto roka. Keď poskytujeme, keď povolujeme tieto programy alebo ich monitorujeme, tak musíme zvážiť e, tie rizika, napríklad snahu udržať nekonkurencieschopné sektory alebo firmy, toto je riziko, taktiež je riziko, že dôjde k fragmentácii nášho trhu. Musíme sa snažiť eh, zachovať rovnaké podmienky pre všetkých a takto zlepšíme našu dynamiku, našu konkurencieschopnosť a pomôžeme vlastne riešiť aj eh, zložitú situáciu, pokiaľ ide o verejné, financovanie, verejné financie v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán komisár. Rovno dám slovo komisárovi Barnerovi, nech sa páči. Prezident, bonjour a chacune et chacun d'entre vous et merci. Ďakujem, pani predsednička. Vítam všetkých účastníkov, ďakujem za pozvanie na naše stretnutie a možnosť hovoriť tu spolu s pánom Almuniom boli položené e, správne otázky v správnom čase a my sa pokúšame dať e, správne odpovede. Preto hovorím, že to boli správne odpovede. Musíme sa poučiť e, z diania z ostatných dvoch rokov. A hlboká analýza, ktorú tu robíte vo vašom výbore s kolegami a kolegyňami, je skutočne veľmi dôležitá. Predovšetkým preto, že toho času. E, sú tu e, trochu rozporuplné pokusy e, pokračovať naďalej tak ako doteraz, ako obvykle, alebo ako už povedal pán komisár Almúnia, pokračovať v týchto pomocných opatreniach. Rád by som upozornil na tri aspekty. Mm, najprv týkajúce sa súčasnej situácie, súčasnej situácie na trhu a odôvodnenie opatrení, ktoré boli prijaté a ich účelovosti a po tretie, čo môžeme podniknúť preto, aby sme sa vyhli ďalším nákladným opatreniam zo strany štátu. Kolega Almunia už spomínal štátnu pomoc, tej sa viac venovať nebudem. Teraz vyvstáva otázka, či môžeme krízu považovať za minulosť. E, samozrejme, e, je tu nádej, pretože e, ekonomika sa opäť dostáva do pohybu. Úverové inštitúty majú opäť veľké zisky. Takže možno nadobudnúť dojem, že táto kapitola je už uzavretá a môžeme pokračovať ako obvykle. Ale ja som v tomto smere trochu zdržanlivý a pragmatický trhy aj naďalej sú nestabilné a existujú e, tam, je tam napätie napríklad na trhoch so surovinami. E, Často sa objavujú špekulácie, najmä čo sa týka e, poľnohospodárskych surovín. To považujem za škandalózne. Aj euro sa nachádza v fáze ozdravenia. Sanačné opatrenia nie sú ešte ukončené. Vidíme to predovšetkým na prípade Írska. Rovnako ako ja aj vy ste eh, zistili, že to má eh, veľké celosvetové dopady, napríklad nárast nezamestnanosti v Európskej únii o 30 túto krízu nemôžeme jednoducho odfajknúť a uzavrieť, ako keby sa nič nebolo stalo. Naša prezentácia je naďalej eh, labilná, musíme byť transparentnejší, musíme lepšie hodnotiť rizika, je potrebné zakotviť eh, dobrú zodpovednosť, eh, aby sme sa vyhli budúcim krízam. Takže toľko k mojej prvej pripomienke. Druhá pripomienka v tomto krízovom období, to možno konštatovať, sa komisii podarilo prijať potrebné nevyhnutné opatrenia a zabrániť tak najhoršiemu a na politickej úrovni prispieť k tomu, aby sme e, vzbudili taký pocit a myslím, že to bolo veľmi dôležité, určite ste to zistili aj v rámci európskych e, e, volieb, že sa na tom pracuje. Teda pocit, že Európska únia chránila občana pred krízou a je lepšie ťahať za jeden e, povraz e, spoločne, ako keby sme každý proti kríze postupovali e, sám. Takto sa nám podarilo predísť väčším dopadom finančnej krízy v Európe. Európska únia v minulosti skutočne zaznamenávala sa, sa jej podarilo vyhnúť e, kríze e, takých rozmerov ako napríklad e, v USA. Avšak nepodarilo sa nám vyhnúť na akumulovaniu sa rizik. A toto sa naplno prejavilo v kríze. Takže našimi opatreniami sme, sa nám podarilo zabrániť rozšíreniu krízy. Toto možno teraz takto objektívne konštatovať. A teraz e, je na čase zamerať sa do budúcnosti a musíme ukázať, že Európe sa podarí zabrániť, krízam, že mm, nedokážeme len konať už v kríze, takže chceme zabrániť tomu, aby takáto situácia v budúcnosti vznikla. A to sa nám podarí mm, keď si uvedomíme, že naše štátne rozpočty už s takouto krízou v budúcnosti by sa nedokázali vyrovnať. A tým prejdem k tretej pripomienke. Len hlboká reforma finančného sektora umožní e, zabrániť obrovským ďalším intervenciám členských štátov. A preto chcem zopakovať to, čo bolo povedané 13. januára. Nevytvárame tu len akési zdanie, že realizujeme reformy, pretože kríza tiež nebola len zdanlivá, kríza bola skutočná. Chcem pripomenúť niektoré body reformy, na ktorej komisia rozhodne pracuje, aby zabránila tomu, že sa Európa opätovne dostane do takejto situácie. Poprvé, reforma systému dohľadu v Európe za účelom zabezpečenia účinného dohľadu. Dovolím si pripomenúť, aký dôležitý bol príspevok Európskeho parlamentu k tomuto dohľadu, k vytvoreniu dohľadných inštitúcií, aby sme včas dokázali zistiť riziko výpadku splácania úverov. Parlament v tomto smere prispel veľkým dielom. Musíme vytvoriť prostriedky pre novozaložené inštitúcie. Musíme im poskytnúť finančné prostriedky, najmä v období, keď sa zase vytvára napätie eh, na trhu a keď dochádza k mnohým predajom na prázdno. Eh, chcem ešte raz pripomenúť článok 6 nariadenia o úrade na dohľad nad obchodovaním s cennými papiermi. A mm, to je veľmi dôležitý aspekt. Reforma zahrňa aj dva ďalšie dôležité aspekty. E, dohľad nad bankami, najmä veľkými bankami a analýzu systémových rizík. Musíme zostať bdeli a musíme dbať na to, aby odporúčania výboru pre systémové rizika boli skutočne realizované a neboli mm, ignorované. V piatok som pripomenul ECOFINu ministrom financií, že americký výbor pre systémové rizika e, sa v piatok e, sa teda poprvýkrát stretol pred niekoľkými týždňami a my nasledujeme len s niekoľko týždňovým oneskorením. Takže vybudovanie tohto systému je nevyhnutnosťou, avšak e, nepostačí na to, aby sme zabránili tomu, že sa finančný trh opäť nerozkýve. Po druhé, postačujúca kapitálová vybavenosť finančného systému. To je druhá podmienka, na v rámci ktorej sme od Bazileja Terry dosiahli e, úspech. Rád e, by som navrhol, e, aby tento systém bol čo možno najskôr transponovaný. Budeme mať k dispozícii správu pána Otmara Karasa o kapitálových požiadavkách 4 a vítam jeho predloženie. Takže musí teraz nasledovať fáza transponovania. Nesmieme zbytočne e, zaťažovať ekonomiku. Môžem tu potvrdiť výslovne, že sme e, urobili analýzu makro- a mikroekonomických dopadov za zohľadnenia európskych e, zvláštností. Tretia podmienka reformy, čo sa týka uskutočňovania pravidelných e, stresových záťažových testov bank. Takéto záťažové testy už boli uskutočnené ich výsledky boli zverejnené. Išlo nám o to zistiť, ako na tom banky sú. A tieto testy sa osvedčili. Viedlo to k väčšej transparentnosti. Testy boli uskutočnené v spolupráci s ECB a s národnými orgánmi bankového dohľadu a tieto testy sa budú aj v budúcnosti opakovať. Takže ide tu o zvládnutie kríz, správne nástroje na zvládnutie krízy. V polovici oktobra komisia predloží oznámenie k tejto téme a budú sa v tomto oznámení nachádzať nasledovné body. Tento rámec musí zabezpečiť prijatie primeraných opatrení proti e, kríze. Budeme e, rozpracovávať opatrenia, ktoré je potrebné prijať v rámci krízy. Musíme zabezpečiť, aby boli k dispozícii príslušné nástroje, aby aj e, príslušné fondy boli k dispozícii, nie až keď sú banky v problémoch. Okrem toho spôsob intervencie je potrebné tiež presne nadefinovať v rámci našich nástrojov. A rovnako e, tak prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby aj akcionári a veriteľia mohli prispieť svojim príspevkom. A okrem toho je veľmi dôležité, aby k zvládnutiu krízy prispeli aj samotné banky. Čiže v e, tomto inštrumentáriu sa e, bude nachádzať aj opatrenie ktoré sa postará o to, aby e, to nebol ten daňový poplatník, ktorý ako prvý bude musieť siahnuť e, do peňaženky. Týmto rámcom chceme zabezpečiť zvládnutie kríze v budúcnosti v polovici európskych e, štátov patria banky koncern, do koncernov, ktoré majú svoje sídla v iných štátoch Európskej únie. Čiže už včas treba nadefinovať správne opatrenia na zvládnutie krízy. Takže toľko k nástrojom na zvládnutie krízy určeným pre banky. Diskusia o týchto nástrojoch už pokročila, aj keď sme sa nedopracovali ku konsenzu. Avšak našli sme e, konsenzus na Rade ministrov financií. Kolega Almúnia v tomto smere už odviedol veľký kus práce za pomoci členských štátov a parlamentov sa nám podarilo zabrániť tomu najhoršiemu. Podarilo sa nám zabrániť aj skresleniu hospodárskej súťaže a viaceré banky boli eh, nutené uskutočniť eh, hlboké štrukturálne reštrukturalizačné opatrenia. Takéto opatrenia musia byť príjmané v primeranom rytme. Musíme chrániť daňových poplatníkov, chceme chrániť investorov. To znamená, že prevencia musí byť lepšia, pretože prevencia je lepšia ako už liečenie. Keď budeme uplatňovať tieto pravidla, musíme si e, tiež uvedomiť, aké pravidla môžeme aplikovať pri konkurze bank. Vážené dámy a páni, môžem konštatovať, že zdravý finančný európsky trh je trh, v ktorom banky nebudú potrebovať štátnu pomoc, kde štátna pomoc už vôbec nebude potrebná a na tom spolu s vami budeme spoločne ďalej pracovať. Ďakujem pekne. Teraz e, budeme pokračovať e, ďalej diskusiou. Už máme trochu časový skloza. Zoznam rečníkov je dlhý. Poviem, e, kto je na zozname. Garcia Magallo, Philippe Lamberts, Mario Borghese, uh, Sophie Intveld, Sylvie Goulard, Antolin Sanchez Prezedo, uh, Dirk Epping, Ramon Tremosa and Wolf Klintz. If anybody else... Ak sa chce ešte prihlásiť niekto iný, keby sa niekto iný chcel niečo spýtať eh, pánov komisárov, prosím, prihláste sa teraz. Nehlasí sa nikto. A predsa, pán Simon. Takže teraz eh, uzatváram zoznam a poprosím vás, aby tie otázky trvali maximálne minútu, či už je to na jedného alebo druhého komisára. Vždy povedzte, eh, na ktorého je tá otázka orientovaná. orientovaná a pokúsim sa vás eh, zobrať tak po troch eh, v zásade, takže nech sa páči Jose. Jose. Ďakujem pekne. Pokúsim sa za minútu tie otázky stihnúť. Pokiaľ ide o rešpektovanie princípov finančnej stability alebo zabraňovaniu nejakým narušeniam hospodárskej súťaže. E, pán komisár e, nepovedal celkom presne, ako majú fungovať tieto princípy. Po druhé, e, je tu otázka toho, či kredity, či kredit, či úvery sa dostávajú firmám, idú alebo nedú. To je tá podstatná otázka. Pokiaľ o reštrukturalizáciu, komisár hovorí, že predlží časový rámec e, so zmenou niektorých e, princípov a štandardov alebo norm, ktoré e, boli v minulosti. Takže čo presne nefungovalo, čo presne chcete zmeniť a prečo? Otázky pre obidvoch komisárov. Spoločne pracujete v tomto časovom rámci reštrukturalizácia mechanizmu riadenia krízy. Teda robíte to spoločne alebo robíte to oddelenie? Podľa mňa kalendár komisie posunutý na neskôr, pokiaľ ide o riadenie krízy. Takže ja si myslím, že ten e, kalendár je veľmi posunutý na neskôr, zase mi, že to je e, veľmi pomalé. A potom posledná otázka. E, kedy si myslíte, že dôjde konečne e, k tomu exitu z tej krízy? Kedy konečne prestaneme e, s takouto, povedzme, vojnovou ekonomikou, ak to môžem povedať, a začneme, alebo vrátime sa k tej mierovej v úvodzovkách? Filip. Uh, Filip, ďakujem pekne. Euh, euh, Budem hovoriť po francúzsky. Pán Almunia, eh, spomínali ste eh, štátnu pomoc. To je otázka ktorou sa neustále zaoberáme. Aj ECB prijala mimoriadne opatrenia. E, tvrdia, že to nie sú štátne opatrenia, ale my sme sa vždy na to pýtali. Podľa vášho názoru, ako to vyzerá s tými opatreniami ECB? Môžu viesť k skresleniu hospodárskej súťaže? My sme presvedčení o tom, že čiastočne tomu určite tak je. A mm, otázka na komisára Barniera. Uskutočnili ste už analýzu neto nákladov týchto opatrení pre členské štáty. Možno je to trochu predčasné, ale um, niektoré opatrenia uh, by sa už možno dali vyčísliť. Uh, takže je možné to sledovať, aby uh, sme mohli bilancovať a skonštatovať, koľko finančných prostriedkov potieklo teda od štátov do banka a naopak. Spomínali ste, pán komisár Barnier, záťažové testy. Írska banka eh, je skutočne vo veľmi eh, závažnej situácii, aj keď zvládla tento záťažový eh, test. Na čo sú nám dobré záťažové testy, keď zistíme, že vlastne tak či tak nepomohli? Sme trošku E, znepokojení e, v súvislosti s prechodným obdobím. E, môžete mi potvrdiť, že ste naplánovali prísne kritériá a podmienky, ktoré počas prechodnej fázy musia plniť banky? Prepačte, toto ale nie je súťaž e, v tom, koľko otázok si povedať za minútu, pretože všetky odpovede na to aj tak nedostanete. Takže poprosím vás, aby ste tu nerobili nejaké preteky, nejaké konské dostihy, pretože to nemá zmysel. Nech sa páči, ďalší kolegovia. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi stručný v rámci rôznych riešení, ktoré tu boli e, spomínané e, v záujme zníženia e, zadlženosti jednotlivých štátov. Pán profesor Atus navrhol veľmi originálnu alternatívu a síce že veľká časť štátneho dlhu môže byť prevedená do rozpočtu centrálnych bank a to by vlastne monetarizovalo štátny dlh. Moja otázka e, znie, e, môže centrálna banka časť štátneho dlhu anulovať s tou výhodou, že by e, potom to bolo ľahšie pre európskych daňových poplatníkov a nemuseli by toľko platiť. A ďalšia krátka otázka. USA chcú, aby e, čínska mena bola revalvovaná, aby e, to zodpovedalo e, skutočným pomerom. Podobnú politiku tu však praktizovať nebudeme. Chce, má teda Európska únia nejakú politiku, ktorú, ktorou by chcela riešiť agresívnu politiku USA v tomto smere? Pán Almundia, nech sa páči. Áno, pokúsim sa tak rýchlo zodpovedať na tie otázky, ako tí kolegovia, ktorí za minútu sa spýtajú 5 otázok. Pán Sedia, eh, pán Margaďo, či rešpektujeme e, princípy, ste sa pýtali, samozrejme, že ich rešpektujeme. Poprvé treba zohľadňovať veľmi vážne problémy e, e finančnej stability, e, v ktorých sa nachádzajú e, naše ekonomiky, začiatku tejto krízy. E, krízy. E, rešpektujeme takisto princípy. Tak áno, niekedy sa mýlime, samozrejme, aj, aj komisár je len človek. Pokiaľ by nezasiahla, nebola zasiahla komisia, ak by sme neboli hovorili o tých národných e, programoch, ak by sme neboli hovorili o tých jednotlivých prípadoch, tak uistujem vás, že dnes tá situácia na vnútornom e, trhu, pokiaľ ide o finančnú, e, finančný sektor, by vlastne vnútorný trh by ani neexistoval s tým, že jednotlivé členské štáty by financovali jednotlivé finančné inštitúcie vo svojich e, krajinách, e, dali by tam veľa peňazí, e, kde by sa preberali veľmi vysoké rizika v mene vlastne daňovníkov daného, daného členského štátu s tým, že hospodárska súťaž by bola absolútne narušená a banky by naďalej fungovali, ako keby sa nič nebolo stalo, ale tieto veci sa našťastie nestali, aspoň, aspoň pokiaľ ja viem sa nestali a to je presne vďaka komisii. E, kredit, e, požičky úvery naďalej existujú, fungujú, poskytujú sa. Ako dobre samozrejme e, viete, na to je potrebné, aby sme jednak mali ozdravené banky. Na jednej strane potrebujeme, alebo na druhej, podmienky istého očakávania, tak aby to to riziko, alebo vyhodnotie rizika, ktoré samozrejme je vyššie e, v prípade finančných inštitúcií počas krízy, e, e, tak tie, aby sa teda vrátili do normálnejších, na normálnejšie úrovne. A po tretie, musí byť dopad po úveroch. A častokrát mi bankári hovoria, tí tí, čo sú nesolventní, tí ma žiadajú o úver a tým práve ja nechcem dať peniaze, lebo sú nesolventní a tí, ktorým by som zase možno aj dal úver, tak tí ho nepotrebujú. Hm? Alebo nechcú toľko k vašim e, otázkam. Pokiaľ ide o ten e, dočasný e, rámec zmeny na rok 2011, ako som už povedal, tam zrušíme možnosť priamej dotácie firme počas obdobia dvoch rokov, tuším 500 tisíc eur to bolo, takže táto výnimka sa ruší, budú sa uplatňovať všeobecné pravidla štátnej pomoci. Pokračovať budeme s podmienkami alebo možnosti dot, dotovať e, istými e, zárukami, e, garanciami jednotlivé firmy. Vlastne na trhu je mm, už veľmi podobná situácia, nie je v tom veľký rozdiel medzi tým, čo my ponúkame a tým, čo trh ponúka, ale predsa len istý rozdiel tam je a preto sme e, túto možnosť ponechali, aj keď e, hovoríme e, potom zase o tom ďalšom produkte, to sú tie zelené finančné produkty, to vlastne nevyužil takmer nikto, takže diskutujeme o tom, či vôbec má zmysel to zachovať do budúcna. Potom, pokiaľ ide o rizikový kapitál a tie krátkodobé vývozné úvery, E, tam sa e, snažíme e, vlastne ten dočasný rámec rok 2011 koncentrovať na tie oblasti, ktoré vlastne najviac ťažia z tohto, alebo ťažia doteraz z toho rámca. Dobre spolupracujeme s pánom komisárom Barnerom aj aj, z, aj vlastne s jeho službami. Uistujem vás, pán poslanec, že veľmi dobre spolupracujeme, nie sú tam žiadne problémy, veľmi, veľmi dobre si rozumieme, aj s pánom uh, Renom nakoniec, e, aj DG Equin, nakoniec sú kolegovia, ktorých poznám e, z DG Equinu, keďže som tam e, svoj času pôsobil. Otázka, či, sme, či už sa kríza skončila. No, recesiu sme už zvládli, ale kríza sa ešte neskončila. Bodaj by to bola pravda, ale zatiaľ nie. E, ďalšia otázka, pokiaľ ide o tie mimoriadné okolnosti Európskej centrálnej e, banke E, tak menová politika nie je štátna pomoc. E, menová politika je proste menová politika, treba to rozlišovať. Nejde e, vlastne o to, je tu jedna jasná, je tu jasný rozdiel medzi týmito dvoma vecami. Proste menovú politiku majú na starosť, má na starosť Európska centrálna banka a tá pokračuje vo výkone svojej uh, E, práci. Um, pokiaľ ide o náklady spojené s krízou, e, príliš veľmi, e, príliš skoro to môžeme vyrátať. Nevieme dobre povedať, ako sa tie záruky využijú, či sa využijú, ak áno, do akej miery sa využijú. Injekcie verejného kapitálu v každom prípade dúfame, že že jedného času sa dostanú vráti naspäť e, na trh e, a, a na, na skutočný trh a uvidíme, aká cena to bude, ale teraz vám nemôžem presne povedať zatiaľ, aké náklady sú spojené s celou krízou. Vieme, aké sú rizika, vieme, že e, sú ohrozené e, peniaze našich e, daňovníkov. Vieme tiež, že je to súčasť e, riešenia e, bankovej krízy. Celkovú sumu vám nepoviem, samozrejme je to obrovská, obrovská suma peňazí, ale podľa mňa, opakujem, je veľmi ťažko povedať zatiaľ, či e, vlastne z celej tej krízy vlastne získame alebo, alebo vlastne stratíme. V 90. rokoch napríklad boli prípady aj, kedy nakoniec štát vlastne skončil v zisku. Samozrejme, vystavili sa mu riziku, peniaze, dajovníkov, ale v konečnom dôsledku skončil v pluse. Pokiaľ ide o ten Allied e, Irish Bank, na ktorý ste sa ma pýtali, pán poslanec, problém v Írsku e, je Anglo-Irish Bank, nie Allied Irish Bank, to sú dve odlišné banky. Hm? A potom, e, pokiaľ ide o tú poslednú otázku, teda, že by sme verejný dlh poslali do Európskej centrálnej banky, tým sme to vlastne zmenili, podmenili tú situáciu. Ja si myslím, že taká situácia neexistuje, je to vlastne falošné riešenie, myslím, že to každý vidí. E, Dovolte mi, aby som, aby som eh, ukončil svoje vystúpenie. Poslanec ho prerušil komisára. Podľa mňa to čiastočné riešenie, hovorí komisár. Tak eh, do určitej miery samozrejme to Ruská centrálna banka robí, pokiaľ môže. Vlastne e, nakupuje verejný dlh z niektorých členských štátov eurozóny. To si proste podmienky vyžadujú podľa informácií, ktoré sú v dispozícii e, v tlači, Európska centrálna banka nakupuje napríklad istý objem e, portugalského, takisto aj írskeho e, verejného dlhu. V každom prípade je to na rozhodnutí Európskej centrálnej banky. Keď sem príde pán Triše, môžete sa spýtať jeho, do akej miery a či také niečo robí. Pokiaľ ide o výmenné kurzy, myslím si, že práve dnes 3, pán Juncker, pán Triše, pán Royal, sa stretávajú práve v tomto čase, myslím, by to malo byť, e, a teda s čínskym premiérom a dúfam, že e, výsledok e, toho stretnutia bude pozitívny. Ďakujem. Pani predsednička. Áno, kolegovia, cítim, že ste naozaj veľmi netrpezliví, pokiaľ ide o návrh komisie na vysporiadanie sa s krízou. Ako som už povedal, snažíme sa pôsobiť dôkladne, rýchlo. Prvé oznámenie sme vydali v oktobri, 20. oktobra. Budete mať k dispozícii úplný text oznámenia Viedol som dialog s ministrami financií v Madride nedávno tiež a na jar budeme mať k dispozícii legislatívne návrhy. Pán Carvajo. Au droit des créanciers. Quand on s'aventure, et je prends ce risque, Áno, skutočne e, sa e, odvažujeme na toto e, riziko pokúšame sa prispôsobiť e, právo upravujúce e, e, úpadok a konkurs spoločnosti jednotlivých členských štátov. Na to potrebujeme časť, čas aj keď sme upravovali e, predaje e, na prázdno a deriváty, e, tiež sme na to potrebovali niekoľko mesiacov času. Vypracovávali sme návrhy zároveň s návrhmi Američanov a možno to trochu uľahčilo prácu. Takže skutočne chceme, aby toto inštrumentárium bolo čo najrozsialejšie. Pán uh, Lambec, uh, kolega Almunia už eh, povedal, že Anglo-Irish Bank nebola predmetom záťažových testov, eh, ale Allied Irish Bank tento záťažový test obstála v tomto záťažovom teste. Eh, odolnosť voči kríze sa skúma k určitému termínu, čiže to nie je všeobecne platné na dlhú dobu, takže preto tieto záťažové testy treba pravidelne opakovať. A treba tiež sledovať a zohľadniť vývoj od jedného záťažového testu k nasledujúcemu. Takže robia sa analýzy, aby to celé bolo transparentnejšie. Okrem toho, Chcem konštatovať, e, že v každej banke e, potom bude prijaté v súlade s národnými e, orgánmi opatrenia reštrukturalizačné. Vašu druhú otázku chcem zodpovedať nasledovne áno, pracujem na tom. Nechcem to urobiť len tak narýchlo. Chcem, aby toto inštrumentárium bolo dobré aby bolo obsiahle. Ak sa pri internom či externom posúdení zistia určité e, rizika, e, výpadky, e, potom dôjde k zákazu, môže dôjsť k zákazu určitých činností pre tú ktorú banku, alebo napríklad Mhm, môže byť zakázané vyplácanie dividend, veritelia mm, budú dotázaní a potrebujeme e, tiež e, fond mm, na záchranu e, bank. Za to sa tiež zasadzujeme a to všetko sa bude nachádzať v našom oznámení z oktobra. Pán Borkizio, Chcem doplniť k tomu, čo povedal e, kolega Almúnia, že túto tému neberieme na ľahkú váhu. Problém e, menového systému a e, menových nestabilít v súčasnosti poviedli k tomu, že Oli Rehn a pán Juncker sa si sadli spolu s čínskym ministrom financií a hovoria o stabilnejšom systéme ktorý by objektívne odzrkadľoval e, situáciu jednotlivých e, národných ekonomík vo svete. E, v júli Čína prijala prvé opatrenia v tomto smere. E, Čína politicky, ekonomicky, e, diplomaticky chce zohrávať dôležitú úlohu v celosvetovom meradle, chce sa stať celosvetovým hráčom, takže z tohto dôvodu tento dialog musí pokračovať a vychádzam z toho, že budú prijaté príslušné opatrenia. Ďakujem a začnem druhé kolo otázok. Začneme so Sofí, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, iba stručne. Minulý rok, keď sme prijali správu, o, teda tú výročnú správu o sportskej súťaži 2008, tak sme poprosili komisiu, aby pripravila detálnu analýzu dopadu e, štátnej pomoci, ktorá bola udelená. A za každým nám iba dajú súhrn e, prijatých rozhodnutí, ale nič to nehovorí predsa o výsledkoch takýto súhrn. Viem, že ešte skoro, ale je veľmi dôležité. Myslím si, že keď tak veľa verejných peňazí e, využijeme, tak treba e, vedieť, či sme ich využili dobre. Možno e, som to v tej prezentácii nejako si nevšimla, ale teraz si ju znovu čítam. Je tu napísané, aké prie, rozhodnutia ste prijali, koľko peňazí ste komu dali ale nie je tam už napísané, naozaj to tam chýba, či ste tie peniaze e, vynaložili dobre. A iba keď takúto analýzu vykonáme, až potom môžeme predsa e, nejakým spôsobom odôvodniť nové opatrenia alebo odôvodniť zrušenie starých opatrenia a tak ďalej. Mne stále nie je jasné, keď hovoríte o obmedzení e, toho dočasného rámca, na základe čoho ste sa tak rozhodli? Možno, že máte nejaký dobrý dôvod, ale my ako Európsky parlament my by sme ho aj chceli počuť, aký dôvod to je pretože hovoríme predsa o e, sumách, e, ktoré výrazne zvýšili e, verejný dlh a bolo by dobre pre nás vedieť, či to vôbec bolo užitočné alebo nie. Silvi? Sophie, je voudrais encore enfoncer le... Je mi ľúto po Jose Manuelovi a Silvi. Eh, aj ja musím položiť eh, rovnakú otázku a povedať, áno, je to vynimočná situácia a sami ste to povedali. Poprvýkrát sa aplikovali tieto nástroje a komisia mala pravdu eh, takto to urobiť, ako to urobila. Ale ak sa nachádzate v, vo vynimočnej situácii a ak táto vynimočná situácia má za následok, že sa minie taký objem finančných prostriedkov, aký sa minul, tak máme predsa predsa právo vedieť, akým spôsobom boli vynaložené. A musíme to e, vedieť aj povedať aj našim občanom. Možno sa to nebude páčiť pánovi Barnierovi, ale je to aj filozofická otázka. V kríze sa treba predsa aj ďalej vyvíjať. E, máme sa nejakým spôsobom chrániť. Naše deti e, teda potrebujú Eh, naše deti, aby sme to existujúce chránili, alebo musíme vynakladať veľa peňazí do niečoho, čo vlastne vôbec neexistuje. Eh, spomínali ste, že zelený raz nebol prioritou eh, tých, ktorí požadovali o peniaze, ale čo teda robíme s našimi peniazmi. Chráňam, chránime to staré vo svete, ktorý sa neustále mení, alebo sme sa rozhodli orientovať sa na riešenia zamerané do budúcnosti. Chápem tie problémy, riadite ekonomickú situáciu, ekonomiku Európy vo veľmi komplikovanej situácii, ale keď sedíte, sedíme tu, tak chceme počuť niečo aj o kvalite, nechceme počuť len čísla. Ďakujem, ja pozitívne hodnotím, že tu sú obidvaja eh, komisári prítomní, pokiaľ ide reakciu na krízu samozrejme sú dočasné isté pomoci. E, riešenie e, do veľkej e, miery aj zmenou možno fiskálnych pravidel a tak ďalej. Ale tie otázky, ktoré tu zazneli, z nich vyplýva jasne, že bolo treba naozaj konať, že situácia bola e, extrémna, naozaj núdzová Eh, jedna, eh, dva problémy, eh, dve problémy nám tu môžu z toho vystúpiť a to síce buď tieto dočasné riešenia príliš dlho ponechať, to by nebolo dobre, ale tiež by nebolo dobre príliš skoro ich zrušiť. Takže mám nasledovné otázky. Pokiaľ ide o, o spoluprácu so Spojenými štátami, pokiaľ ide o, o efektívnosť týchto nástrojov. Druhá otázka Hovoríme tu o prísnejších e, podmienkach, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, e, ktoré samozrejme, e, teda, že tí, ktorí viac využívajú tie nástroje, nemôžeme rovnaké výhody ako tí, čo ich využívajú menej, takže mohli by ste to ešte trošku nejako detaľnejšie prebrať. A potom otázka k pomoci pre malé stredné podniky. Myslím si, že my sme za toto e, rozhodnutie pomôcť malým a stredným podnikom, pretože tie by mali e, ťažiť z týchto nástrojov nielen prostredníctvom nejakých e, prostredníkov. A posledná otázka pre pána Barniera. Hovorili ste o finančnom dohľade, o regulácii, o aké to je veľmi dôležité, ale treba to aj naozaj spraviť, nie iba o tom hovorí. Takže aký máte k tomu, k tejto oblasti konkrétny kalendár? Kedy sa čo príjme? Um... Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o pána Barniera, možno, možno, možno by ste mohli začať e, s odpovediami a potom e, pán Almunia. Peut-être Joachim répondra plus précisément à Madame Invelt. Možno kolega Almunia presnejšie zodpovie otázku kolegyne Infeld. Aj kolegyňa, jej kolegyňa mm, mi dala otázku. Bolo vysvetlené eh, kolegom, ako sme zaobchádzali s dotáciami v minulosti. Nie je to v každého kompetencii a dobre sme spolupracovali a teraz sa pokúšame vypracovať akýsi systém, aby sme sa mohli v budúcnosti vyhnúť všetkým problémom. Takže v tom mm, sa snažím angažovať, ale moja úloha sa neobmedzuje len na, to, nechceme e, sa sústrediť len na e, zvládanie kríz. Samozrejme, že je potrebné hovoriť o tom aj s našimi obyvateľmi, hovoriť s nimi o ekonomickej vízii, ktorá zo sebou prinesie väčší počet pracovných miest, ktorá zabezpečí, že to bude lepší, kvalitnejší e, rast, ekologickejší než v ostatných rokoch. Európsky parlament zohral dôležitú úlohu pri definovaní nových pravidiel, najmä pokiaľ ide o to opäť zakomponovať realisticky finančné trhy do, do ekonomiky. A my sme sa pokúšali reálnu ekonomiku prispôsobiť krátkodobým eh, javom v ekonomike to boli krátkodobé investície. A to chcem otvorene povedať. To bude moja stratégia pre nadchádzajúcich 5 rokov, čiže aby sa z finančných trhov stalo to, čo skutočne sú, musia slúžiť reálnej ekonomike. Jej základom je spoločný vnútorný trh, za ktorý sme my spoločne všetci zodpovední. Cieľ vnútorného e, trhu a materiálu, ktorý predložím onedlho, je, aby e, vnútorný trh lepšie fungoval, aby tam boli lepšie podmienky na investície, aby došlo k e, zlepšeniu, kvalitatívnemu zlepšeniu situácie obyvateľov ako investorov, ako sporiteľov, ako zamestnancov, ako používateľov verejných služieb a tak ďalej. To je druhá časť z tej oblasti úloh, ktorej sa venujem spolu s so kolegom Almuniom a ďalšími mojimi kolegami v ekonomickej vízii musí e, mať miesto nový druh rastu. Chcem pripomenúť, že tieto nové pravidlá dohľadu majú z môjho pohľadu cieľ rozhodujúcim subjektom vo vláde a v parlamente do konca jary dať k dispozícii všetky potrebné nástroje na rozhodnutie. Čas beží a veľmi rýchlo sa na mnoho zabúda. E, takže tam je tá pamäť len krátkodoba a my musíme využiť všetok čas, ktorý máme k dispozícii, čo najlepšie. E, môžem vás ubezpečiť, že celý môj e, tím pracuje po technickej stránke e, na tom, aby sme do 1. januára všetky tie zariadenia, inštitúcie, ktoré sme si naplánovali, zriadili. Potrebujeme ešte niekoľko týždňov spolu s riaditeľmi, vedúcimi, ktorí preberú potom svoje posty hm, to sa týka aj poradného výboru pre systémové rizika, ale chceme prijať všetky opatrenia, chceme už mať aj zoznam kandidátov na jednotlivé posty. Samozrejme musí byť zabezpečená nezávislosť a kompetencia. Dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť eh, rýchlo. Pán komisár Almunia. Pani Intveld. Dopad štátnej pomoci. Do istej miery je na to ešte príliš skoro, aby som to vedel zhodnotiť. Ešte stále e, neviem jasne e, povedať, či to, čo sme za tento čas robili, či to naozaj bolo vyvážené. Ja si myslím, že na to je príliš skoro. Môžeme mať isté dočasné, predbežné uzávery z hľadiska finančného e, tej, tejto veľkej snahy, čo je tá najväčšia časť celej tejto snahy. E, zabranili sme absolútnemu kolapsu našich ekonomík. My sme takisto zachránili a reštrukturalizovali, e, vyriešili E, veľmi zložité situácie v niektorých sektoroch s, s e, inštitúciami, inštitúciami, ktoré boli e, vo veľmi zlom stave. Zistili sme takisto, čo v našom rámci chýbalo. Mišel to tiež veľmi dobre povedal, samozrejme s našou spoluprácou a uvedomujeme si aj, čo nás ešte čaká, čo ešte treba zlepšiť na myšších mesiacoch a rokoch. A to je veľká, veľká práca, je to veľa roboty. A v oblasti finančného sektoru sme vykonali veľa užitočnej práce s tými nástrojmi, ktoré sme mali k dispozícii. A poviem vám, že tie nástroje, ktoré sme vtedy mali k dispozícii, boli iba pravidlá štátnej pomoci a tie vôbec e, neuvažovali s takouto situáciou, neboli na ňu e, nastavené, takže sme si vlastne museli vytvoriť rámec pre výnimočné situácie a na základe tejto výnimočn- tohto výnimočného právneho základu sme využívali tieto, alebo využili tieto nástroje, snažili sme sa vyhnúť tým rizikám, ktoré som spomínal a teraz naďalej ešte riešime niektoré veľmi zložité témy. Už som e, spomenul napríklad prípad Irska, e, spomenul som tie Landesbanken, koľko e, rokov už tieto boli koľko rokov tieto, tieto banky boli tými, tými zvyčajnými E, podozrivými, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže. Stále sa im venujeme. Takisto sme e, rozhodli viacero individuálnych prípadov. Napríklad, zoberte si Fortis. My sme počas krízy Fortisu zistili, že jediné riešenie bolo e, zaviesť fragmentáciu v samotnom jadre vnútorného trhu. E, teda e, v Beneluxe, teda v absolútnych e, zakladateľoch, tých naj, najviac zakladateľských zakladateľov loh celej Európskej únie. Teraz monitorujeme implementáciu toho, čo sme rozhodli. Niekedy monitorovanie je celkom ľahké, pretože inštitúcie a orgány národnej úrovni splňajú 100% všetky podmienky, ktoré boli v našom rozhodnutí uvedené a niekedy, možno to viete aj lepšie ako ja, to až také ľahké nie je. Ale to až také ľahké nie je. Ale my v každom prípade sa e, snažíme vyhodnocovať to, čo sme rozhodli v tých jednotlivých, jednotlivých e, individuálnych rozhodnutiach. Pokiaľ ide o nefinančnú stránku hospodárstva, e, dočasného rámca. V našej analýze sme povedali, že, že naša analýza teda, naša analýza povedala, E, po tomto roku už ukončíme ten princíp e, alebo to pravidlo, e, tú prax dávania 500 tisíc eur firme, pretože to nie je dobré. A je to presne preto nie je dobré, čo povedal teraz Sanchez Presedo. Jednoducho to z toho situáciu bude iba naťahovať a bude to brániť tomu prirodzenému návratu Eh, alebo vysporiadaniu sa eh, s novou vzniknutou situáciou. Takže toto je niečo, čo už rušíme. V iných prípadoch, napríklad to sú tie eh, dotované požičky, dotované záruky, tam rozdiel s trhovými podmienkami nebol až taký veľký, teda ten rozdiel medzi našim prístupom a trhovou situáciou nebol taký veľký, ale podarilo sa nám niekedy zabraniť tomu, aby členské štáty e, využívali tieto alokácie e, na pomoc veľkým firmám, pretože tie majú e, oveľa ľahší prístup k úverom a e, dosiahli sme to, že tieto peniaze sa väčšinou koncentrujú na malé stredné podniky, ktoré naďalej budú potrebovať, aj keď možno za iných podmienok, aj v roku 2011, tú pomoc, pretože e, jednoducho ich prístup e, k úverom od bank nie je taký jednoduchý, nie je taký normálny ako, tie, ako prípade tých veľkých firiem, jednoducho z dôvodu toho, že to sú malé firmy. My sme teda zabranili tomu, v každom prípade, aby sa e, tieto možnosti e, dočasného rámca všetky koncentrovali iba na podporu jedného konkrétneho sektora. Boli isté pokušenia v tomto zmysle, ale ak si budete pamätať, teda budete sa určite pamätať, ale, e, ale nám sa podarilo zabrániť realizácii týchto pokušení. A jedného dňa sa určite dostaneme aj k záverom. Celé tieto naše aktivity budú, budú k tomu čísla, nie iba čísla, ale aj čísla napríklad od pár týždňov e, správa o štátnej pomoci, ale určite to nebude e, vtedy ešte čas e, na nejaké konečné vyhodnotenie, pretože na to ešte prískoro. Tým som spodal na pár otázok pani Gulard. Ďalšia otázka ochrana toho, čo bolo a toho starého. Mm, lenže čo to vlastne je? My sme vtedy chceli chrániť to, čo existuje. To bola jediná možnosť, ktorá, ktorú sme mali. A teraz je našou úlohou eliminovať niektoré rozdiely, pokiaľ ide o prístup k financiám. Malostredné podniky naďalej potrebujú e, isté financie, prístup k financiám. Musíme im v tom pomôcť. Potrebujeme mechanizmus, ktorý jednoducho nebude e, ten istý pre každého. Budú s tým e, spojené isté podmienky, ale myslím, že už možno sa dostávame e, do toho času, e, do tej fázy, kedy, kedy si môžeme povedať, že nebudeme už úplne všetko chrániť. Takže počkáme si na to, čo sa stane v roku 2011, čo sa stane, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o dopyt, pokiaľ ide o podmienky na trhu. To je presne ten rok, kedy potrebujeme urýchliť naše reformy E, kedy mnohé členské e, štáty budú už padať pod veľmi náročné rozpočtové podmienky. Bude to rok, kedy postupne budeme musieť vypojiť viaceré stratégie, ktoré sme e, spustili ako výnimočné opatrenia počas krízy. môžeme, možno dokonca, alebo niekto by možno dokonca povedal, že sa vrátime do starých dobrých časov, ale ja si to úprimne povedané nemyslím. Pokiaľ ide o tú zelenú stránku veci. Viacero politík e, sa pripravuje, sa zavedie. E, pokiaľ ide o tie e, riadky v dočasnom rámci pre zelené výrobky, normálne podmienky pre usmernenia, pokiaľ ide o štátnu pomoc a zelené produkty, tie nie sú dostatočné, nie sú veľmi odlišné od podmienok dočasného rámca. Hm? ak nejaké vlády vykonávali takéto zelené politiky počas krízy, tak teraz na mesto výnimočného režimu budú môcť prejsť na ten bežný e, režim. Pán e, Sanchez e, presedo, vy ste sa ma pýtali, kedy sa stiahne táto, toto politické rozhodnutie. Eh, je to politické rozhodnutie. Ja vám poviem, že to bude určite pred letom, keď budeme hovoriť, teda, alebo keď hovoríme eh, s kolegami eh, na DG, čo spraviť s tým dočasným s tým dočasným rámcom. Niektorí z nás boli viac optimistickí, pokiaľ ide o možnosť vrátiť sa už do normálneho stavu roku 2011, ale čo sa stalo zase v lete, finančné trhy, Írsko a tak ďalej. Teraz už taký optimistický možno nie sme, sme takí skôr opatrní. Dochádzajú k nám aj informácie z iných e, štátov mimo EÚ a tiež nie sú úprimne povedané, až také optimistické ako napríklad e, čo, e, čísla, ktoré prišli z Nemecka v druhom semestri alebo trimestri minulého mm, roka. Vtedy to boli skvelé čísla, vysoký rast a tak ďalej, ale už to celkom neplatí. Takže po tom lete, úprimne povedané, ten náš, e, ten náš e, optimizmus sa trošku, sa trošku e, možno skrotil. E, členské štáty vo všeobecnosti spolupracujú s nami, dobre spolupracujú. Tie čísla, ktoré som vám poskytol, prepačte, že ich bolo tak veľa, ale dokazujú, že mnohé členské štáty schválili programy, ktoré ktoré potom veľmi opatrným spôsobom používali v praxi. Možno, že mm, využili naozaj iba možno 20% z toho, čo si v rámci dočasného e, rámca pôvodne schválili. Ja môžem spomenúť e, dva konkrétne problémy, ktoré dúfam e, od 1.1. už nebudú existovať. Jednak bol tu problém, pokiaľ ide o také veľmi kreatívne čítanie dočasného rámca, kde sa kombinovala, e, kombinovala tá dotácia 500 tisíc eur na podnik plus e, dotované pôžičky a my sme mali proste pocit, že ten celkový objem e, pomoci bol príliš vysoký, ale teraz, keďže k prvému k prvý už tých 500 tisíc nebude existovať, tento problém e, sa skončí a potom e, bol problém s jednou krajinou a možno, že aj viacerými, ale minimálne s jednou, bol tam istý tlak možnosť, na, na, na možnosť používať tieto nástroje na podporu konkrétneho sektoru alebo konkrétneho priemyslu v danej krajine. To sme od začiatku zabrzili možno jeden prípad pozorujeme, kde je možné, že predsa len takémuto niečo došlo a my spustíme vyšetrovanie kvôli e, takej správnej e, štátnej pomoci, ale myslím si, že vo všeobecnosti sa štátna pomoc e, aplikovala správnym spôsobom a pokiaľ ide o tie malé podniky, ako ste spomenuli, e, pán poslanec, pokiaľ ide o rizikový kapitál, s tým môžem iba súhlasiť, a takisto aj pokiaľ ide o iné pomoci, formy pomoci e, pre malé stredné podniky. A posledná vec, aby ste si nemysleli, že som teraz nejakým veľkým fanošikom e, štátnej pomoci zrazu. nebo som nikdy fanošikom štátnej pomoci, ani teraz nie som. A odkaz, alebo môj, môj signál nejaký na rok 2011 je, že e, používanie verejných zdrojov, ktoré bolo veľmi, e, veľmi, e, veľmi bohaté v posledných rokoch krízy, už nemôže takto pokračovať v roku 2011, to je zjavné, musíme to obmedziť aby sme ukončiť túto krízu, treba nielen konsolidovať e, fiskálnu politiku, to je samozrejme tiež e, potrebné, ale treba aj rásť a ak chceme rásť, treba zabudnúť na štátnu pomoc a treba vykonať ďalšie reformy. Čiže aplikovať a e, naplňať Európu 2020 čo možno najskôr. Ďakujem pekne, čas beží. Mám tu ešte štyroch rečníkov, ktorí chcú položiť otázky, tak ich poprosím, aby boli čo možno najstručnejší. Yeah, and, uh, um, you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Usmernenia komisie na boj proti kríze stále hovoria, že cieľom je predísť uh, nejakej nekalej um, konkurencii, narušaniu hospodárskej súťaže, ale mm, napríklad ING uh, je E, vlastne bola e, nejakým spôsobom postihovaná, iné banky neboli, e, KBC a tak ďalej. Takže prečo tieto rozdielne prístupy, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto usmernení? Usmernenia dali komisii veľké právomoci, ale transparentnosť ich uplatňovaní tá vyšla skrátka. Komisia podľa mňa používa konkurenčnú politiku, politiku hospodárskej súťaže Eh, nenáležitým spôsobom. Pán Almunia, vy sa predsa venujete aj priemyselnej politike. Čo z toho celého vyplýva? Vôbec nepredchádzate narúšať hospodárskej súťaže, naopak eh, toto narušenie ešte posilňujete. Takže prosím, vysvetlite nám, prečo sa podobné prípady riešili odlišným spôsobom. Kde je teda tá vám vyšľubovaná transparentnosť? A ešte na záver sa chcem vyjadriť k tomu dočasnému rámcu. Vy ste povedali, že za chvíľu uplynie, ale čo znamená tá dočasnosť? Pred dvomi týždňami Triše, pán Triše tu bol a povedal, že úvery znova e, je k ním prístup. Ak štátna pomoc e, rýchlo neskončí, tak členské štáty e, začnú vlastne určitým spoločnostiam dávať ešte viac peňazí, dôjde k nadkapitalizácii a to povedie k ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže. Ďakujem, Werner. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem. Otázka na oboch komisárov. Trochu sa bojím e, možnosti Európy dvoch rýchlostí. Niektoré krajiny e, sa rýchlo zotavili, a E, tam aj e, už je prístup k úverom. Aj kolega Margajo to spomínal. Pán komisár Almúne hovoril o tom, že e, na poskytovanie úvory úverov treba zdravé banky, ale aj kvalitné, solventné projekty a dopyt mm, voči bankám. Takže sa chcem či by Európska komisia mohla byť aktivnejšia, pokiaľ ide dohľad nad reformami ktoré niektoré e, krajiny e, vykonávajú možno nie úplne presvedčivo a nie úplne efektívnym spôsobom e, práve vo veci flexibilizácie trhov. Napríklad hovorím o Španielsku, pokiaľ ide o flexibilizáciu trhu práce. Ja mám totiž to pocit, že tá reforma tam prebieha veľmi, alebo u nás prebieha veľmi pomaly, veľmi tak nepresvedčivo. Ďakujem. Um, Vážené dámy a páni, toto je globálna kríza. Pán prezident Sarkozy e, vyzval G20 na nájdenie odpovede na globálnej e, krízy. Teraz e, dva roky po vrchole kríze, po páde Lehman Brothers. Musím povedať, že som veľmi sklamaný z toho, čo sa doteraz v celosvetovom meradle globálne urobilo. Vtedy sme počuli prísľub, že každý produkt, každý región budú regulované podľa rovnakých princípov. Dnes musíme zistiť, že medzi prístupom USA a Európskej únie sú veľké rozdiely. Kolega Skinner to nechal e, analyzovať a je tam viac rozdielov než v spoločnosti. Chceme zaviesť e, Bazilej 3 e, pravidla kapitalizácie pre banky zlepšiť, ako ste spomínali. Zistujeme aj tú následnosť. Ste si vôbec istí, že Američania budú postupovať aj rovnako? Už sme predsa zažili, e, že e, začali, ale nakoniec to tak neurobili. A ako budú postupovať Švajčiari? E, môžu povedať, že nebudú ani s Bazilejom 2 súhlasiť a už vôbec nie s trojkou. Takže každé opatrenie, ktoré navrhujete, samo o sebe je účelné a zmyslu plné. Ale nemyslíte si, že ak ich skumulujeme, že je tým ím sektor príliš zaťažený a ten cieľ, ktorý máme, a síce byť lepší, efektívnejší, e, nedosiahneme? Mám otázku na pána Barniera. V vašom prvom príspevku ste spomínali, význam prevencie na strane jednej a ochranu investorov na strane druhej. Poukázali ste tiež na to, že prevencia e, toho, aby banka sa vôbec nedostala do problémov, je dôležitejšia. Je to výhodnejšie, než e, chrániť banku vo veľkých problémoch. Zdieľam e, váš názor Avšak v legislatívnom konaní, kde tieto dva body prepájate, a síce otázka vytvorenia e, systémov na zabezpečenie investícií, sa výrazne vyslovujete v e, prospech riešenia až nasledného problému, na rozdiel od riešenia problémov e, investorov, ktorých banka kolabuje a popri tom paralelne tie systémy prevencie prichádzajú skrátka, teda nekladiete podmienky, ktoré by v rámci hospodárskej súťaže s inými e, bankami e, zabezpečili e, ochranu investície. To mi jednoducho nesedí. Um, to... Dám teraz priestor komisárovi Almuniovi, aby reagoval ako prvý, prosím, stručnejšie ako predtým, lebo sa potrebujete obmedziť na menej než 5 minút. Áno, áno, menej než 5 minút mi to bude trvať. V reakcii na pána Eppinga, prečo rozhodnutia o ING, Lloyds a tak ďalej, to boli jednotlivé rozhodnutia, prečo neboli rovnaké? No už preto, lebo ich situácie skrátka neboli rovnaké, neboli identické. Finančné trhy na národnej úrovni stále existujú, či už je to dobré alebo zlé. Ja by som bol rád, keby tu bolo menej rozdielov medzi národnými finančnými trhmi, ale tie skrátka rovnaké nie sú. Ten holandský je iný, má úplne iné charakteristiky ako ten nemecký, francúzsky je tiež iný, britský je iný. Preto tie rozhodnutia sú iné, ale sú transparentné. S výnimkou tých prvkov rozhodnutia, ktoré z náležitých e, dôvodov nie je možné zverejniť, lebo by narušili hospodárskú súťaž, nepomohli by riešeniu. Ale ja si myslím, že ten prístup je férový, nie je rovnaký, ale je férový. Pristupujeme férovo ku všetkým bankám a monitorovanie tých bank prebieha e, presne rovnako, s rovnakou prísnosťou. Ja nie som odpovedný za priemyselnú politiku, tu nemáte pravdu, je to kolega Tajany. Do mojej kompetencie spadá vyhnutie sa lej, zlomu výkladu toho, čo znamená moderná priemyselná politika. A efektívna moderná priemyselná politika nie je sektoriálna, neuprednostňuje niektoré podniky, niektoré sektory. My musíme poskytnúť horizontálne nástroje, pre konkurencieschopný sektor priemyslu, pre konkurencieschopnú otvorenú ekonomiku, ktorá bude schopná obstať v konkurencii celosvetovo štátna pomoc, boj proti um, monopolom, toto napomáha je to všetko dobre definované v Montyho správe o vnútornom trhu, aká je úloha nástrojov hospodárskej súťaže, eh, pokiaľ ide o silný spoločný trh pre 21. storočie toto presne potrebujeme, takýto silný vnútorný trh. Dočasnosť znamená dočasnosť. Ja som vám všetkým povedal, že dočasný rámec v súčasnej forme už od 1. januára budúceho roka nebude existovať. Ale jeho niektoré prvky pretrvajú s prispôsobením, s adaptáciou považovanou za potrebnú vzhľadom na e, skutočnosti spoločnosti, malé a stredné podniky e, budú musieť obstať v inej situácii, v iných okolnostiach, než to je teraz. Takže ja viem, čo znamená dočasnosť, nebojte sa. Podmienky na 2011 e, sa zmenia do určitej miery ale to neznamená, že zo dňa na deň zrušíme tento dočasný rámec. Toto sa nestane. A my budeme musieť budúci rok sa popasovať s ďalšími problémami a na to budeme potrebovať nejaké výnimky, ale nebude ich toľko ako v roku 2009 a 2010. Pán Tremosa. Dohľad nad reformami členských štátov zo strany komisie, ten, ten dohľad bude oveľa prísnejší vďaka balíčku opatrení, ktoré komisia 29. minulý týždeň schválila. A pokiaľ vy aj rada to schválite, dúfam, že to spravíte, a čo najskôr, tak vďaka týmto e, e, textom budeme mať k dispozícii nástroje, ktoré nám nikto predtým nechcel dať práve pre výkon alebo v oblasti výkonu e, dohľadu e, pokiaľ ide o e, rozpočtové politiky jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o e, e reformy e, štruktúralne a tak ďalej. Vy a rada, ak schvalíte tie nástroje, ktoré e, po vás, e, ktoré by sme chceli teda mať, e, uistujem vás, že ten dohľad, ten náš dohľad bude oveľa prísnejší pravdepodobne, než to, čo by mnohé členské štáty možno v súčasnosti chceli akceptovať, ale uistujem vás a presvedčím vás o tom, že sú to, sú to nástroje, ktoré sú potrebné. Pán Barne. Ďakujem, pani predsednička. Určite obrov, musíme e, zeliminovať rizika, musíme sa postarať o to, aby sme e, mali dohľad, dohľad nad rozpočtom, ktorý spomínal kolega Almunia, a dohľad nad e, finančnými inštitúciami dohľad nad finančnými inštitúciami v každej krajine s tými správnymi nástrojmi. To ale bude Národný úrad dohľadu nad bankovníctvom. Avšak teraz budeme Eh, mať, teda už som o tom eh, spomínal, že eh, príde čas, kedy národný dohľad bude musieť združiť svoje sily, aby každý nerozhodoval individuálne, aby sa nepoužívali rôzne meratka v rámci dohľadu nad bankovníctvom. Takže toto bude tiež v eh, prospech rozmachu, ktorý si želáme pre eh, spoločný trh, ktorý si želáme pre eh, obyvateľov, ktorý si želáme pre ekonomické subjekty. Je to tiež predmet politických opatrení, na ktorých vám mnohým záleží, mne mnohým záleží napríklad koheznej politiky, ktorú som za celé roky zaoberal, bola zavedená Žakom Delorsom Išlo vám najmä o to, aby sa zabránilo e, teritoriálnemu rozštiepeniu trhu. Som skutočne za to, aby sme pracovali za e, pomoci jednotného meradla, aby sme z tejto krízy vyvodili ponaučenie pán Klinc spomínal dianie na oboch stranách Atlantického oceánu, ale nesmieme zabúdať na to, čo sa deje v Číne, v Indii, v iných krajinách, kde predsedovia vlád podpísali prísľuby, dali prísľuby ke 20. Áno, máme tú Ameriku, Európu, ale táto dualita e, relatívne vzaté bude mať stále menší význam. Musíme sa pozrieť aj na ostatných e, v G20. Avšak nevidím to tak pesimisticky ako vy. Myslím si, že nesmieme byť naivní, ale um, nesmieme byť ani podozrievaví. Veľmi obozretne sledujem uh, či e, Američania skutočne plnia to, čo slúbili e, bol e, prijatý e, zákon, e, ktorý má okolo 4000 strán a bude to trvať dlhé roky, než sa aplikuje. V živote my postupujeme trochu inak. My máme nariadenia, ktoré sú zamerané na konkrétnejšie veci. Nepracujeme rovnakými opatreniami, nepracujeme s rovnakými metódami, ani náš bankový sektor nie je rovnaký. Avšak pracujeme paralelne v dosiahnutia našich cieľov komisiou e, sme e, veľmi e, v pravidelnom kontakte s kolegom z amerického orgánu dohľadu nad bankovníctvom. Sme pracovali napríklad na derivátoch. S týmom Kajnerom sme sa dohodli na tom, že v polovici 2011. presadíme 2,5. Oni Bazilej 2 pocestujem eh, do Ameriky, aby som to sám eh, mm, preskúmal. Áno, treba byť veľmi obozretný, veľmi pozorný. Ide tu o transponovanie Bazileja 3 treba sa pozrieť na eh, všetky opatrenia a potenciálne opatrenia a musíme dosledovať, či USA e, skutočne e, zrealizuje to, e, zrealizuje to, čo slúbili a čo my sme si naplánovali v rámci Bazileja 3. Ďalší bod diskusie, ktorý môže byť sporným bodom, sú pravidlá účtovania, účtovné pravidlá. Ale keď sa pozrieme, e, pán Klinc, na všetko to, čo sme dosiahli, e, potom e, môžeme konštatovať, že toho je veľa. Máme už celkom dobré riadenie veci verejných a mm, Dosiahli sme už čiastočne naše ciele. Pán Simo, neexistuje žiadne jednotlivé opatrenie, ktoré by dokázalo ochrániť úspory obyvateľov. Koncom minulého roku som predložil návrhy ohľadne záruk, ohľadne nákladov, záruky pre investorov. Na to mi veľmi záleží. Snažím sa o to, aby tieto mechanizmy fungovali práve pre zaručené e, úsporné produkty, aby to bolo dobre integrované do existujúceho trhu. V Rakúsku napríklad už viac e, rokov sa rozdelili e, rizika navzájom medzi bankami sú to záruky eh, za eh, vklady, ktoré eh, dlžia banky svojim investorom. Avšak za týmto účelom sú potrebné opatrenia, nielen interné, externé, dobrý management, krízový management, prevencia kríz a to môže e, byť dobrou zárukou a ochranou pre sporiteľov. Ďakujem. Uh, uh, ďakujem pekne obom komisárom, ďakujem pekne aj členom výboru za zaujímavé otázky. Teraz budeme pokračovať e, druhou časťou vypočutia. 3, 4 minútovú prestavočku si dáme, kým sa rečníci vystriedajú. Lúčime sa s komisármi. Ešte raz im ďakujeme. Okay, we're ready to... Výborne, takže môžeme pokračovať. So now we're going to move... Teraz sa dostávame k tomu hľadisku aktérov na trhu. Budú tu krátke prezentácie štyroch rečníkov. Poradie, ktoré tu je uvedené. Hmm. Je to pán Renovales, ktorý je zastupca generálneho tajomníka a vedúci právneho oddelenia skupiny Santander. Vítam ho tu. Vy prosím začnite a obmedzte sa prosím na 5 minút. Nebuďte prosím ako komisár Almunia. Thank you very much, Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí členovia výboru. V prvom rade sa chcem poďakovať, to, že mám túto možnosť tu vystúpiť v mene skupiny Santander a že môžem hovoriť o témach takto dôležitých. Všetky reformy, ktoré komisia realizuje, veľmi úzko sledujeme a ďakujeme komisii za to, že nás, pardon, výboru, to, že nás pozval na toto zasadnutie. Ja sa chcem najskôr predstaviť. Volám sa Jaime Pérez Les. Pani predsednička už povedala, akú úlohu zohrávam v skupine Santander a ešte než prejdem ku konkrétnej dnešnej téme, chcem vám stručne predstaviť moju banku. Je to skupina, ktorá sa zameriava hlavne na retailové a komerčné bankovníctvo. E, máme podstatný podiel na deviatich trhoch v EÚ, Španielsko, Portugalsko, Veľká Británia, Nemecko, potom je to USA a Latinská Amerika, hlavne Brazília. Santander bol odolný, veľmi odolný počas finančnej krízy. To znamená, že sme jedna z mála finančných inštitúcií, ktorá nedostala žiadnu priamu štátnu pomoc. Toto ukázali výsledky nedávnych zaťažových testov, ktoré Európsky orgán dohľadu zrealizoval. Máme naozaj silné základy, pokiaľ ide o solventnosť a pokiaľ ide o našu súvahu. Toto nám umožňuje rásť organicky aj neorganicky, a to aj v období krízy. Inorganický rast, to sú nasledujúce príklady. Skúpili sme Alliance a Lester a časti Bradford a Bingley a The Royal Bank of Scotland vo Veľkej Británii. Ďalej skupili sme retailové bankingové, retail bankingové aktivity eh, banky SEB v Nemecku a nedávno sme skúpili 70 eh, banky Zachodní VBK v Polsku a chceme skúpiť celý kapitál pretože aj Allied Irish Bank nám postupí e, svoje, svoje e, aktíva, takže budeme mať 100% kapitálu. My teda nakupujeme banky, ktoré by inak potrebovali štátnu pomoc. A takto my prispieme k stabilite finančného systému a k európskej integrácii. Teraz teda k samotnej téme dnešného dňa. Tri body. Poprvé, dočasné opatrenia o štátnej pomoci v reakcii na krízu. My uznávame, že kríza eh, bola výnimočnou situáciou a že si vyžadovala, ako podal pán komisár Almúnia, nové nástroje na zabezpečenie stability finančného systému a na obnovu dôvery. Komisia zohrala veľmi dôležitú úlohu v tomto procese konala tým, že zaviedla dočasné opatrenia, e, pokiaľ ide o štátnu pomoc. Bol prijatý veľmi prísny prístup, ktorý vítame, vrátane nanúčenia, tak povedia, deštrukturalizačných e, plánov a limitov na, alebo hraníc pre aktivity inštitúcií, ktoré dostali štátnu e, pomoc. Tiež došlo k prešetreniu potrebných prípadov ale môžeme sa z toho samozrejme aj ponaučiť. Počas krízy sme boli svedkami toho, že vo väčšine prípadov náklady e, splatenia e, toho napúpaného kapitálu boli nižšie než e, trhové ceny. Tiež neboli stavené žiadne lehoty na vrátenie alebo neboli stavené žiadne podmienky. A iba v zopár prípadoch e, Napríklad došlo k obmedzeniu dividend e, akcionárom alebo došlo k obmedzeniu e, rozširovania podielu na trhu. Teda štátna pomoc by sa mala poskytovať iba na základe nasledujúcich podmienok. Poprvé mala byť obmedzená na finančné inštitúcie, e, ktoré sú životaschopné. Po druhé, tieto nástroje ktoré sa používajú, e, by mali byť poskytované na základe trhových cien. Po ďalšie malo by to byť dočasné a mali by tam byť aj stimuly, aby e, inštitúcia štátu peniaze vrátila. Po ďalšie musí to byť transparentné a podmienené. Druhá vec, ktorú chcem povedať. Ja uznávam potrebnosť štátnej pomoci pre finančnú stabilitu. Teraz je na čase zvážiť nejakú stratégiu ukončenia a e, obnovenia normálneho stavu, teda prechod od toho vojnového stavu k tomu mierovému stavu, ako povedal pán Garcia Margajo. Na to je potrebné, aby sa štátna pomoc vrátila a aby sa inštitúcie dostali doma do súkromných rúk podľa e, cestou reštrukturalizácie, ak je to možné. Uh, Opatrenia štátnej e, pomoci, čím dlhšie budú, tak tým väčšie je riziko narušania hospodárskej súťaže. Banky, ktoré dostali štátnu pomoc, e, dostali kapitál, ale teraz sú financované e, lacnejšie vzhľadom napríklad na explicitné alebo implicitné záruky, záruky vlád. Čiže nie sú to rovnaké podmienky pre všetkých v roku 2008 to celé začalo, teraz je potrebné to postupne ukončiť, takže vítame nové štandardy komisie z júla 2010, pokiaľ ide o e, štátne záruky. Podporila ich aj Rada ECOFIN. Po tretie, a to už je môj posledný bod, to je výhľadový bod. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa uskočnili reformy, e, ktoré posilnia základy finančného systému a tým znižia pravdepodobnosť zopakovania sa finančnej krízy. Reformy by mali tiež zabezpečiť, aby v prípade nejakej krízy v budúcnosti, aby vlastne nebolo potrebné v takom prípade uh, sa uchyliť k štátnej pomoci. Myslíme si, že existujú štyri také hlavné oblasti reformy, ktoré pomôžu upevniť finančný systém, ktoré sú to poprvé kapitál. Potrebujeme uh, lepšie uh, predpisy, pokiaľ ide o kapitálovú vybavenosť. Kapitálové požiadavky mali byť prepojené k riziku, takže podniky, e, ktoré majú nejaké rizikovejšie aktivity, by mali mať viac kapitálu. Po druhé, likvidita. To je rovnaký princíp. Mali by sme sa naďalej e, snažiť e, zachovávať väčšiu likviditu v vo všetkých oblastiach. Po tretie, e, správa alebo manažment finančné inštitúcie by mali mať e, nezávislé oddelenie e, hodnotenia rizik a ich správne rady by mali aktívne monitorovať aj odmeňovacie politiky. Po ďalšie, dohľad. Už vám uplynul čas. Prosím, rýchlo ukončite svoj príspevok. Predsednička žiaľ bez mikrofónu. Teraz už s mikrofónom, bohužiaľ, rečník vyčerpal svoj čas, takže keby sme ho nechali hlaviť dať, tak by sme nemali čas na otázky. A teraz vystupí pán Jan Willem Wink, ktorý je riaditeľom právneho oddelenia skupiny ING. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa tiež teším, že som bol prizvaný vystúpiť na tomto dnešnom vypočutí. Myslím, že to je veľmi dôležitá iniciatíva výboru ECON a ING, teda rado prispeje. a ING dostalo štátnu pomoc na eh, riešenie problémov v našom americkom portfóliu. Európska komisia eh, chcela, aby ING znížila svoju súvahu o 45 to je 616 miliard eur. Komisia tiež zavedla rôzne podmienky, ktoré obmedzujú správanie ING na najbližšie tri roky. Iste viete, ING eh, sa odvolala na Všeobecnom súde v Luxemburgu proti určitým prvkom rozhodnutia komisie. Tento prípad stále prebieha, takže nebudem môcť zachádzať do detailov, pokiaľ je určité otázky. Začal by som následovný. Finančná kríza je nevydanou situáciou, ktorá požadovala a požaduje vynimočné opatrenia. Európsku komisiu je potrebné pochváliť za to, že okamžite reagovala. Dočasný rámec štátnej pomoci pre finančný sektor umožnil členským štátom poskytovať štátnu pomoc bankám na zachovanie stability finančného sektora zároveň za, so súčasnou ochranou vnútorného trhu. Bohužiaľ, v čase krízy nebola nejaké, nejaká celoeurópska úprava štátnej pomoci, preto každá krajina sa musela vysporiadať podľa vlastných pravidiel eh, s dopadmi finančnej krízy, pokiaľ o teda finančnú o štátnu pomoc. Rád by som sa venoval eh, trom témam, eh, ktoré teda by mohli zaujímať výbor Ekon a Európsky parlament. Prvá téma, tá sa týka otázky, či opatrenia, ktoré boli prijaté, či prinesú očakávané prínosy a ako môžeme e, vytvoriť a zachovať rovnaké podmienky pre všetkých. Je tu jedna otázka, ktorá si zaslúži ďalšiu analýzu. A to, či tie záväzky, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, pokiaľ ide o kodexy správania, či tieto sú prínosom pre vnútorný trh, či sú v záujme hospodárskej súťaže a v záujme spotrebiteľov. Takéto opatrenia môžu zvýšiť náklady alebo môžu dokonca obmedziť hospodárskú súťaž. A tieto teda nemusia byť nevyhnutne v záujme reálneho hospodárstva, respektíve v záujme spotrebiteľov. Ďalej potrebné zabezpečiť, aby cieľ rovnakých podmienok pre všetkých bol dosiahnutý využívaním korektných referenčných hodnot pri porovnávaní jednotlivých prípadov štátnej pomoci. Uvediem príklad podpora, ktorú dostávajú od, ECB, od Európskej centrálnej banky e, banky. E, toto napríklad e, hodnotenie kompatibility komisie nezahrna pričom záruky alebo rekapolitačné opatrenia sú zahrnuté. My si myslíme, že rovnaké podmienky pre všetkých je možné dosiahnuť iba v takom prípade, ak všetká vládna podpora, či už priama alebo nepriama, bude súčasťou takéhoto hodnotenia. Ďalej je veľmi dôležité v kontexte štátnej pomoci, aby sa uplatňovali usmernenia v oblasti účtovníctva IFRS alebo CRD, aby sa uplatňovali konsekventne po celom území EU. V opačnom prípade tiež e, tie, vlastne tá odpadská súťaž bude nejakým spôsobom narušaná. Ďalej je dôležité, aby sa to dosávanie rovnakých podmienok nehodnotilo iba na úrovni EÚ, ale aby sa zhľadňoval globálny kontext, v ktorom pôsobia banky. Európska ekonomika potrebuje na svetovom trhu konkurencie schopných e, aktérov, aby títo obstali v konkurencii s inými krajinami, s poskytovateľmi z iných krajín, napríklad USA alebo Číny. Reštrukturalizácia a tie kodexy správania Eh, ktoré európske banky musia splňať. Eh, to máme na jednej strane. Na druhej strane mm, konkurenti mimo EÚ dostali podobnú pomoc, ale nie je viazaná na žiadne takéto podmienky. Európska politika eh, nemôže byť izolovane vnímaná, pretože podniky vlastne pôsobia na globálnom trhu. Takže takáto individuálne ponímaná politika nie je e, v záujme Európskej únie, nie v záujme reálneho hospodárstva ani finančného sektora. Druhý bod, e, zlepšenie rámca posudzovania štátnej pomoci, aby tie prípady, ktorými sa zaoberali, e, vlastne končili pozitívnym výsledkom. Európska komisia vydala Eh, usmernenia eh, a sama hodnotí eh, ich dodržiavanie. Iba v niektorých prípadoch dochádza, a to iba ex post, k revízii zo strany európskych súdov. Takže je potrebné nejako tú otázku hodnotenia strany Európskej komisie poriešiť, podporiť, skonzistentniť. Preto si myslíme, že politika štátnej pomoci ktorú dostáva finančný sektor, by mala byť e, zanalizovaná a zrevidovaná a v prípade potreby zlepšenia. V prípade všetkých bank, ktoré dostanú štátnu pomoc v budúcnosti, aby sme zachovali rovnaké podmienky na e, vnútornom trhu pre všetkých. A ešte posledný bod, to je otázka, či dočasný rámec je potrebné predlžiť Obnova ešte len začala a stále je krehká, sú tu veľké rozdiely od krajiny ku krajine, preto si myslíme, že je v záujme nás všetkých predložiť ten dočasný rámec ešte na určité obdobie. Skúsenosti z minulých rokov nám umožňa zlepšiť tento rámec. Tiež plne podporujeme legislatívne iniciatívy, pokiaľ ide o rizikovosť a zvyšovanie stability finančného systému. Pani predsednička, na by som chcel povedať, že si myslíme, že je dôležité, aby tu prebehol proces konzultácie o revízii dočasného rámca, pretože takáto konzultácia umožní európskym inštitúciám zohľadniť pohľady všetkých eh, aktérov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Áno, je veľmi ťažké dodržať tých 5 minút. Uvidíme, či sa to zlepší s pánom Aviramom Levim, eh, ktorý je šéfom oddelenia finančných analýz v banke, v Banko Vitali. Nech sa páči, táto výzva 5 minút. Ďakujem pekne, že ste ma sem dnes pozvali. Ešte než začnem, um, chcem povedať následovné. E, moja odbornosť v tejto oblasti vychádza z toho, že som posledné dva roky pôsobil v spoločnom projekte Banka, Banka Itália a banky pre medzinárodné vyrovnanie. E, tento projekt sa venoval efektívnosti podpory pre bankový systém. Ešte som na to potom nadviazal v ďalšej práci. Venoval som sa zárukám a e, bankovým obligáciám moje názory nemusia byť nevyhnutne e, zhodné s, s názormi Banka d'Italia, teda tejto centrálnej banky. Chcem pokryť e, tri témy. Poprvé, e, najskôr zopal slov k objemu a účinnosti garancií, potom niečo o narušení hospodárskej súťaže, ktorú, ktoré spôsobili tieto garancie a po tretie, E, následujúce kroky, či by teda tie garancie mali byť roz, predložené na rok 2011, rozšírené na rok 2011, skôr teda k tomu objemu a k tej efektívnosti e, záchranných opatrení. Banka d'Italia, e, teda v tomto projekte s Bankou pre vyrovnanie sme hodnotili aké dopady malo len samotné oznámenie záchranných e, opatrení na jeseň 2008. My sme teda zistili, že tieto oznámenia boli efektívne v tom zmysle, že došlo e, že sa podarilo predísť tomu scenáru najhoršieho prípadu, ako povedal pán Almunia. Vyhli sme sa teda riziku úplného kolapsu. E, bolo teda pre banky možné dosiahnuť prístup k financovaniu na trhu. Mám na mysli e, dlhopisy, ako aj získavanie samotného e, vlastného kapitálu. Toto teda je tá efektívnosť oznámenia e, tých záchranných opatrení. Pokiaľ ide o efektívnosť dopady tých záruk, v roku 2009 ich bolo najviac, začiatkom roku 2009 hlavne, potom e, postupne ich počet klesal. Tento rok e, to bolo vo všeobecnosti nižšie, okrem júna a septembra. A išlo o jednu konkrétnu inštitúciu v konkrétnej krajiny, takže e, to nepoukazuje na nejaké slabiny toho celého systému. A pokiaľ ide o tie dlhopisové záruky, sú tu dva také problémy, dve také narušenia. A tieto záruky náklady na pôžičky pre banky neodrážali kredibilitu tej banky, ale skôr kredibilitu alebo rating tej príslušnej krajiny, v ktorej sa banka nachádza. Toto malo negatívne dopady v tom zmysle, že mnohé slabé banky e, so silným štátnym garantom za sebou, e, za svojim chrbtom si mohli požičať viac a lacnejšie než mnohé silné banky, ktoré pochádzali z tých slabších štátov. Takže toto bol ten hlavný problém. A druhá skupina tých problémov alebo tých narušaní Veľké banky mali ten hlavný podiel, najviac využívali tie záruky. V mnohých krajinách došlo k veľkej koncentrácii na veľké subjekty pri používaní záruk. A od polovic roku 2009 eh, vtedy tie trhové podmienky sa stabilizovali, došlo k zniženiu toho napätia, no a odvtedy tá kvalita využívateľov eh, tých záruk sa znižovala ten rating týchto baniek, bank pardon, bol oveľa nižší než e, v tom prvom období, tom predchádzajúcom období. To poukazuje na to, že e, tie garancie možno e, len oddialili reštrukturalizáciu určitých slabých bank. To sú to také problémy, ktoré sa vyskytli a tieto mali dôležité dopady na hospodárskú súťaž. Tá bola nejakým spôsobom narušená, pretože došlo k nesprávnej alokácii e, zdrojov. A toto zrejme bude mať dlhodobé dopady na produktivitu bankového sektora. Teraz e, tretí e, záverečný bod mojej prezentácie, teda či je potrebné záruky rozšíriť, predložiť do roku 2011 zásade odpovedáme áno, hoci využívanie tých garancií od polovice 2009 eh, ich využívanie sa znížilo. Napriek tomu si myslím, že rozšírenie o ďalší rok je rozumné z dvoch dôvodov. Poprvé, banky potrebujú refinancovať. Eh, toto už aj začalo v kontexte veľkého štátneho rizika, štáty potrebujú sa sami refinancovať a máme tu tiež e, trhové podmienky, ktoré ešte stále nie sú úplne stabilizované. To je ten prvý dôvod. Druhý dôvod. E, už sa tu uvádzalo, že niektoré z tých e, nerovnovách keďže Európska únia prijala určité spresnenie podmienok v júli 2010, pokiaľ ide o prístup k zárukám. No a takéto sprísnenie podmienok vlastne viedlo k zníženiu tých problémov alebo tých narušaní. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Carlton eh, z právnej firmy Freshfields Brookhouse Teringa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste ma pozvali. A teší ma, e, že som sa mohol e, prísť. Áno, pracujem pre firmu Freshfields Brookhouse Deringer. Pracujeme v EU, USA, e, na Blízkom východe aj v Ázii. A boli sme aktívni pri 18 prípadoch záchrany rôznych podnikov a e, častokrát e, klientmi, ktorí e, z našich aktivít vlastne ťažili, boli finančné inštitúcie, ktoré sa dostali do problémov. A ak budem hovoriť v množnom čísle my, tak nechcem hovoriť ako kráľovna, ktorá hovorí v tom kráľovskom plurali, ale keď hovorím my, myslím mojich kolegov E, z našej firmy a nie, nehovorím teraz za našich klientov, iba e, za mňa a môj kolegov z firmy. Tak. Mám 4 body. Prvý bod sa týka e, prvej fázy finančnej krízy, teda záchrany vtedy. Musím povedať, že komisia veľmi rýchlo konala, veľmi flexibilne konala. Výzvy vtedy boli veľmi významné a treba povedať, že komisia ich zvládla tak ako inštitúcia, ako aj ako súbor jednotlivcov E, druhý bod, e, to akým spôsobom komisia zvládla fázu reštrukturalizácie a ukončenia štátnych pomoci, alebo štátnej pomoci. Tu máme istú pripomienku, pokiaľ ide o um, prístup, pokiaľ ide o prístup komisie, pokiaľ ide o flexibilnosť a diskretnosť, alebo teda um, možnosť príjmania rôznych rozhodnutí um, v jednotlivých prípadoch. My podporujeme prácu komisie, pokiaľ ide o uvoľňovanie oznamovaní, E, oznámení, kde hovorila e, o, jednotlivých politikách, ktoré sú e, zahrnuté v dočasnom rámci, ako povedal komisár Almunia, každý členský štát je iný a každá firma je tiež iná, ale myslíme si, že keď hovorí o svojej politike v konkrétnom individuálnom prípade, musí komisia veľmi opatrne vo svojom e, rozhodnutí vlastne zladiť svoje stanoviska s predchádzajúcimi rozhodnutiami komisie a zároveň s pravidlami dočasného rámca. Samozrejme, každý členský štát je iný, aj banka iná, ale istá konzistentnosť musí byť e, zachovaná. E, takisto e, niečo podobné platí aj pokiaľ ide o lehoty, ktoré komisia udeluje alebo, alebo zavádza v prípade reprivatizácie napríklad alebo aj iných štruktúrálnych opatrení. Vieme, že v najbližších rokoch sa v rámci takýchto programov e, divestitúry, divestitúry pardon, reprivatizácia a tak ďalej e, dostanú, e, dostanú návrh, takže bude to e, veľa, veľa peňazí. E, a z toho vyplýva riziko, že možno e, ceny e, predaja e, budú e, znížené a môže z toho vyplynúť e, problém aj pre daňového poplatníka, pokiaľ e, nebude e, možné získať späť tie financie, ktoré predtým boli poskytnuté bankám. Takže myslím si, že pokiaľ členské štáty budú, ehm, budú konať v dobrom zmysle, tak komisia by mohla byť e, flexibilná, pokiaľ ide o splňanie konkrétnych lehod. A takisto dúfam, e, že e, nebude, že sa nepristúpi príliš rýchlo k ukončeniu opatrení, ktoré vyplývajú v článku 173. pretože môže sa stať ľahko, že tie kroky budú príliš, príliš rýchlo ukončené. To by bola veľká chyba. Potom, pokiaľ ide o kompenzačné opatrenia v jednotlivých e, prípadoch. My e, nepodceňujeme zložitosť e, tejto úlohy, ktorú čaká, ktorá čaká komisiu. Samozrejme, prístup komisie musí byť veľmi, veľmi faktický, pokiaľ ide túto analýzu, ale zároveň platí, že aj tí, ktorí si myslia, že tieto výzvy nutia komisiu, aby používala nielen vedu, ale aj umenie pri svojom rozhodovaní. Myslím si, že E, bude veľmi pozitívne, ak by e, komisia transparentne pristupovala jednotlivým prípadom, aby tá transparentnosť bola aj ex post. A potom e, môj štvrtý bod, ktorý som chcel povedať, už mám na to iba pár sekúnd, chcem iba zopakovať to, čo povedala pani Gulár, pán Garcia, pán Garcia Margajov a takisto aj pani Intral, to síce chceme, aby komisia aj parlament naozaj um, sa pozreli na to, aké rozhodnutia komisia to teraz e, prijala e, komisia a či naozaj boli úspešné. A úspech pre nás to znamená dobrá rovnováha medzi na jednej strane morálnym hazardom, na jednej strane e, maximalizácia toho, toho uzdravenia bankového sektora a zároveň zabranenie tomu, aby sa e, e, požičiavalo e, zbytočne skutočnému e, zdravému hospodárstvu. Ďakujem pekne. E, teraz nasleduje e, rozpráva, diskusia, otázky, odpovede. Prihlasila e, sa aj komisia, ale keďže komisári práve vystúpili, tak moja predstava je taká, že komisii nedám možnosť teraz vystúpiť, pokiaľ e, nebude, nám nezostane na záver čas, ale poslanci majú určite e, prednosť. Momentálne mám na zozname um, e, istý počet poslancov. Myslím si, že keď za každým, keď sa spýtate, poviete, koho sa presne pýtate. Karin sa páči. Mám otázku pána, pre pána Carltona a nepriamo aj pre pána Levyho. Vy ste správne povedali, že máme tu potrebu, aby sme boli zároveň flexibilní a zároveň aby sme mali tú flexibilitu, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí e, pri tých e, e, balíčkoch. Na druhej strane takýto prístup ale môže viesť aj k ne, e, k istým nerovným podmienkam, pretože môžu mať dopad na e, dopad na jednotlivé mm, podniky. Takže e, čo treba presne zohľadniť, ak hovoríme o týchto rovnakých podmienkach, či boli splnené alebo neboli. Ja mám pocit, že tie rovnaké podmienky súvisia iba so štátnou pomocou a s preplácaním štátnej ehm, pomoci, ale nemalo by ísť o širšie hodnotenie, kde sa takisto zohľadňuje aj e, plán reštrukturalizácie, nielen e, európsky dopad, ale celosvetový dopad krízy na tieto banky, najmä tie banky, ktoré fungujú na medzinárodnej úrovni a zároveň e, to má dopad aj na pozíciu vlastne banka na tie rovnaké podmienky. Takže, takže ako široko treba hodnotiť e, tieto rovnaké podmienky a či ste to dobre zohľadnili vo vašom e, rámci a v hodnotení Európskej komisie. Thank you. So maybe we, we go uh, along the panel. Ďalšia otázka. Pán Karlton, chcete, e, teda respektíve rovno zodpovedať na túto otázku? Áno, ďakujem za otázku. Pokiaľ ide o to širšie hodnotenie rovnakých podmienok alebo ich nedostatku, e, v našich prípadoch, ktorým sa my venujeme, vidíme, že služby komisie sa naozaj veľmi úprimne snažia vyhodnotiť dopad štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá aj opatrení reštrukturalizácie. E, nie len e, pokiaľ je samotné, samotné opatrenia, ale aj po rovnaké, ale aj pokiaľ ide o rovnaké podmienky jednotlivých členských štátov. Naozaj je to povinnosť komisie a e, moje skúsenosti, a myslím, že kvôli tým tu dnes som, môže, mi hovoria, že e, komisia sa naozaj o to úprimne snaží, ale samozrejme je to náročná úloha. Najmä pokiaľ hovoríme o mnohých bankách e, v každom členskom štáte, každá s tým dostáva štátnu pomoc a vtedy je ťažké naozaj dopredu povedať, aké e, dopady to bude mať e, v rámci tých bank, ale potom aj na tie banky, ktoré štátnu pomoc danej krajine nedostali vôbec. Pokiaľ ide otázku e, vytvorenia nejakých možno šampiónov e, z eurobloku e, v súboji s neeurópskymi bankami, možno na to zareaguje samotná komisia, či môže, či má nejakú právomoc takúto, takúto otázku vôbec zohľadniť, alebo či hlavnou úlohou je zabezpečiť dobré fungovanie jednotného trhu a zabraňovať e, porušeniu hospodárskej súťaže v rámci EÚ. Um, ja už som povedal, že pre nás rovnaké podmienky sú veľmi dôležité. E, pán Almúnia povedal, že chce zrušiť e, ten limit, ktorý teraz je v tom rámci, to sú asi 2%, e, ktoré má na mysli a tým pádom chce nejakým spôsobom trošku upratať e, ten rámec, zúžiť ho. To určite e, je dobrý návrh, pretože ten limit 2% je veľmi taký náhodný, ale zároveň je veľmi dôležité, aby sme uchovali rovnaké podmienky a znamená to, že ak tento limit zrušíme, netreba ho e, zrušiť iba pre nové žiadosti o štátnu pomoc, ale e, toto zrušenie by malo platiť aj pre tých, ktorí sú pod týmto limitom a v roku 2008-2009 e, nedostávali štátnu pomoc. A viem, že takýchto bank je dosť veľa. Bank, ktoré možno splňali 1,9%. A myslím si, že pokiaľ ten rámec sa bude meniť, tak treba ho aplikovať na všetky banky rovnako. tom, diskutovalo sa tu o otázke likvidity a Európskej centrálnej banke. Ja si myslím, že rovnaké podmienky, už som to povedal aj v mojom vystúpeniu, vystúpení, že e, rovnaké podmienky to nie je iba rekapitalizácia e, a podpora rok, ale aj podpora e, solventnosti, pretože keď sa pozrite na to, kde banky majú problémy, tak buď banka zbankrotuje preto, že má problémy s kapitálom, alebo zbankrotuje, pretože nemá likviditu Nerozumiem, prečo pri revízii štátnej pomoci hovoríme iba o otázkach kapitálu a e, podpora likvidity zo strany ECB neexistuje. V súčasnosti môžete si požičiavať od ECB napríklad e, z úrokom 1%, 1% a potom môžete to, e, túto sumu ďalej posunúť do hospodárstva tam už je ten úrok 4%, takže vlastne marža e, je 3%. E, a tu de facto je štátna pomoc, to je ekvivalent štátnej pomoci. Viem z hľadiska ECB, e, oni to berú tak, že majú tú zodpovednosť, ale z konceptuálneho hľadiska naozaj veľmi ťažko viem pochopiť, že takéto niečo, tento, tento rozpor sa nezohľadňuje. Potom viem, že veľmi ťažko je nejakým spôsobom porovnávať európske a americké štandardy nejako konvertovať jeden na druhý, ale všimli sme si v posledných rokoch, že firma ako napríklad ING, ktorá má americké operácie, m, mm, nemôže alebo nemohla ťažiť e, z programu e, TART v, e, v Spojených štátoch a tie banky, ktoré získali peniaze z tohto amerického programu, mohli naďalej fungovať v Európe bez akýkoľvek obmedzenia, mohli súťažiť s európskymi bankami, nielen s ING, aj s ostatnými E, ostatnými európskymi bankami. Čiže je tu istý rozpor medzi prístupom americkým a prístupom európskym. Ďakujem. Ďakujem. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo teda, že rovnaké podmienky sú dôležité, pokiaľ ide o záruky, ako som už povedal. dobrý alebo dôležitý krok do, dobrým smerom bol prijatý s tými rozhodnutiami, ktoré e, v júli e, vstúpili do platnosti, teda cena záruk sa zvyšila a je teraz prepojená na e, dôveryhodnosť e, úverovú danej banky. Myslím si, že e, takýto krok veľmi výrazne e, zníži e, rozdiel, ktoré momentálne existujú, alebo nerovnako súťaž, ktorá existuje v oblasti e, záruk. Pedro Novales, keď hovoríme o rovnakých podmienkách, je veľmi dôležité povedať, že nehovoríme iba o poplatkoch za e, verejné záruky alebo o podobných veciach. Keď e, príjmete nejaké rozhodnutie o tom, že nebudete platiť a vyplácať dividendy, pretože chcete tie financie e, v oblasti požičiek, ktoré e, sú tzv. non-performing e, loans a potom, čo ste dostali štátnu pomoc e, na to, aby ste rozdielili dividendy medzi akcionárov, tak v tom už je medzi nami rozdiel a vôbec nemôžeme hovoriť o rovnakých podmienkach. to chcem dodať, že je dôležité, že žiadame o vytvorenie nejakých e, tých e, ukončujúcich exitových stratégií a tejto súvislosti, pokiaľ nejaký podnik e, nie je životaschopný alebo nemohol by, byť, e, ovplyvňuje to dôveru e, v celý finančný systém. A keďže nie je dôvera, dochádza k problémom aj z s to, respektíve mohlo byť dosť. Uh, thank you. Ďakujem. Ďalšie otázky poslancov? A ak nám zostane čas na záver, môže vystúpiť aj komisia. Pretože možno sa k niektorým otázkam budete chcieť e, vrátiť a môžem vám dať iba raz slovo. Jose. Ďakujem. Táto druhá časť konferencie je pre nás oveľa užitočnejšia e, pre nás ako poslancov našej funkcii, a takisto e, pokiaľ ide o našu funkciu, teda tak legislatívnu ako aj kontrolnú. Ehm, analýza bola nesprávna, hovorí sa, ale zároveň e, treba hovoriť o, európsky, o politikách Európskej centrálnej banky, o štátnej, e, poli, e, štátnej pomoci, pretože tieto veci naozaj súvisia. Takisto chcem povedať, že zastupcovia sektoru si myslia, že došlo k nespravodlivosti. Hovorili mi napríklad o tom, že sa štátna pomoc e, e, vrácala e, podnikom a hovorilo sa takisto, že tá pomoc alebo jej objem sa odvíjal od toho, aký veľký je daný členský štát alebo daný podnik. Tak si to zaznelo, že princíp racionality a stability vlastne v týchto programoch nebol dodržaný. Zaznelo tu, že boli štátne pomoci poskytnuté podnikom, ktoré neboli životoschopné a teda si nezaslúžili podporu, ale práve naopak likvidáciu. Hovorilo sa tu o sladku koordinácie medzi jednotlivými členskými štátmi. Spomínala sa tu aj právna bezpečnosť plus e, otázka opatrnosti zo strany komisie. Takže otázka je, čo chcete spraviť preto, aby odteraz už takéto e, porušenia pravidel hospodárskej súťaže sa e, nediali, aby som bol konkrétny. E, Eh, aby tie banky, ktoré dostali túto štátnu pomoc, neboli nakoniec posilnené do budúcna. Eh, a potom teda v porovnaní s ostatnými. A potom posledná otázka. Všetky tie opatrenia, ktoré sa prijali v prospech reštrukturalizácie finančného sektora, tak ako hovoril pán Barnier, všetky ale, eh, sú vlastne urobené v prospech celkovej ekonomiky, aby teda E, úvery e, fungovali, aby boli poskytované. A pokiaľ sme to spravili kvôli tomuto, tak ako je možné, že naďalej e, tie úvery nie sú tak ľahko dostupné, ako by mali byť a čo preto môžeme spraviť, aby konečne boli. Let's go along the panel the other way this time. So... Nech sa páči odpovede. Uh, uh, uh, Vám odpoviem po španielsky. Pán poslanec, uh Takže prečo, teda ako správne dosiahneme, aby nedochádzalo k nerovnakým eh, podmienkam na, v rámci sportovskej súťaži? Ja si myslím, že komisia pracuje na tom, aby sa vytvoril nejaký eh, rámec. Eh, je pravda, že niekedy sa neplatia, nevyplácajú dividendy a povie sa, že banka, ktorá je na trhu, kde sú jednoducho isté prekážky pri prístupe, tým, ten, to, tá banka musí e, predať aktíva, e, e, ktoré sa týkajú súperov alebo rivalov na tom e, trhu. To je prvá otázka. Druhá otázka. Pomoc vlastne úverom. Myslím, že tá pomoc bola dosť výrazná. Samozrejme, takýto prípadov dochádza aj k chybám, ale v zásade počas týchto posledných mesiacoch mesiacov sme videli, že tie podniky, ktoré najviac rastú, sú tie, ktoré nedostali štátnu pomoc, možno s pár výnimkami, e, ale vo všeobecnosti naozaj tie firmy, ktoré nedostali štátnu pomoc, sú tie banky, ktoré najviac e, pardon, ktoré najviac poskytujú, ktoré najviac poskytujú e, úvery, či už podnikom alebo rodinám. Mr. Levy, skipping anybody else want... Pán Levy alebo pán Vink, nech sa páči. Áno, Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade k tomu, čo tu párkrát odznelo z úst viacerých rečníkov. Ja si myslím, že je potrebné mať obozretný prístup, je potrebné mať určitú nejakú stratégiu opustenia stratégie štátnej pomoci, ale malo by to robené veľmi obozretným spôsobom, aby to tie problémy, s ktorými sa stretávame, neboli ešte horšie. Tiež je potrebné, aby tu bol nejaký stimul e, pre takúto únikovú stratégiu, pre takéto upustenie týchto opatrení. Teda, aby to nebola nejaká penalizácia strany Európskej komisie, keď e, sa snažíte e, splatiť vašu štátnu pomoc, ale toto by mala chváliť, tak povedať Európska komisia, keď začnete splácať vám pridelenú štátnu pomoc. To je celé doplnenie z mojej strany. Okay, so now we come to... Ďakujem, výborne. Teraz eh, Antonio. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Mám štyri otázky na každého rečníka jednu. Spomínali ste 5 reformných bodov. Mali dočinenia s likviditou, s kapitálom, s e, zvládnutím krízy. Spomínali ste e, to riešenie krízy. Ako vidíte túto e, stratégiu exitu, ako by mala vyzerať? Spomínali ste, pán Vink, celosvetovú eh, stratégiu, o tom eh, sa ale nehovorilo, o tom rovnakom mm, zaobchádzaní eh, v celosvetovom meradle. Zabezpečí sa tým, že Japonsko, USA budú mať iné systémy v porovnaní s Európou. Možno by ste toto mohli podrobnejšie osvetliť. Otázka na pána Levyho na jednej strane predlženie e, pomoci, e, na druhej e, strane skrátenie. Ako by bolo možné pokračovať v ďalšej štátnej pomoci, ale zároveň podporiť reštrukturalizáciu. A potom flexibilita. Tuto spomínal posledný rečník ako to vyzerá v súvislosti s predvídateľnosťou v tomto smere? Dobre, takže v tom poradí, v akom tie otázky odsneli. Ako prvý dostane slovo pán Pérez Renovales. Nie, ďakujem pekne. Tieto dva body e, Teším sa, že ich môžem doplniť. Ide o riadenie podnikov a o dohľad mm. Myslíme si, že pri finančných e, inštitúciách problémy e, majú vždy dočinenia s rizikami a e, my sa zasadzujeme za model, kde sa rizika musia riešiť na najvyššej úrovni ako jedna z maximálnych priorít. Čiže sa to uberať týmto smerom. Považujeme to za postup, ktorého by sme sa mali pridržiavať. A potom flexibilita A vždy sme hovorili, že pri finančnej kríze nešlo tak o pochybenie e, regulácie, než dohľadu. V španielskom systéme dohľadu máme ďaleko siahle e, úpravy, e, kontroly, jednotlivých eh, podnikov a orgány dohľadu u nás môžu zasiahnuť do inštitúcií skôr, než sa naplno prejaví kríza, majú právo moc eh, zosadiť riadiacich pracovníkov a prijať opatrenia eh, už v rámci hroziacej krízy. Takže týmto sa zabráni vzniku kríz v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste sa pýtali na ten vzťah medzi Európou a USA. No už myslím si, že veľké medzinárodné banky prispievajú k svetovému hospodárstvu. Toto sa potvrdzuje aj v správach MMF, pardon, úspory z rozsahu, z veľkej eh, rozsahu aktivít umožňujú vyvíjať nové služby, umožňujú diverzifikáciu kapacity poskytovať služby tým nadnárodným spoločnosťam, ktoré tiež fungujú na globálnej úrovni. Takže majú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o efektívnosť trhu a Um, zostrovanie hospodárskej súťaže. Preto si myslím, že z európskej perspektívy by sme mali byť veľmi, veľmi obozretní, pokiaľ ide o nejaké rozkladanie veľkých európskych bank. My potrebujeme konkurencie schopných hráčov na globálnom trhu. Do budúcna Európa musí obstať v konkurencii s USA, s Čínou a tak ďalej. Takže nejaké rozdrobovanie rozdeľovanie tých globálnych hráčov je ako rezanie do vlastného mesa, tak povediac, a vlastne znižovanie vlastnej konkurencie schopnosti. Pokiaľ ide o štátnu pomoc európskym bankám, prosím, nevnímajte to naozaj mm, zlé, ale ja si myslím, že tento makroekonomický dopad tejto štátnej pomoci by mal byť zohľadňovaný pri hodnotení jednotlivých prípadov. Nemalo by ísť iba o nejakú individuálnu právnu právny základ, ale mal by to byť dopad e, na celú európsku ekonomiku, ktorý by mal byť hodnotený. Áno, ďakujem za otázku. Dôležitá vec, o ktorú išlo pri tom sprísňovaní podmienok, tam išlo o sprísnenie financovania týchto garancií týchto záruk. Banky v Európskej únii mali platiť rovnaký poplatok za záruky, teda vo všetkých členských štátoch vzhľadom na svoj rating. Ten cenový mechanizmus Európskej centrálnej banky mal zohľadniť rating banky, ale z určitých dôvodov, z viacerých dôvodov banky Väčšina z nich platila asi 80 až 100 e, tých bodov, takže okolo 100 to bolo percentuálnych bodov a banky v slabých krajinách, finančne slabých krajinách, ako napríklad Taliansko, Portugalsko alebo Španielsko, tieto e, vlastne pre ne boli tie náklady vyššie než v prípade nemeckých bank. Tam tie poplatky za záruky boli iné, pretože investori eh, hodnotili eh, vlastne mm, platobnú schopnosť eh, štátu a nielen rating príslušnej banky. Toto spôsobilo narušenie nedostatky a toto myslím, že do, veľkého, do veľkej miery uh, upravila tá revízia prijatá v júli 2010. Ten druhý problém, ktorý som spomínal, ten postupne vyplynie. Tam ide o tú kvalitu dlžníkov posledný, za ostatných 12 mesiacov. Úverový rating bank, priemerný rating týchto bank ktoré žiadali o pôžičky, o, pardon, o záruky, tak tento rating bol čoraz nižší a nižší, takže to úverové riziko bolo vyššie. To samozrejme poukazuje na to, že tie slabé banky boli závislé v tejto druhej fáze od záruk a rozhodnutie, ktoré bolo prijaté v maji, išlo teda správnym smerom pretože bude potrebné v prípade využívateľov záruk predložiť takú účtú správu o schopnosti a to možno znemožní e, tým slabým bankám prístup k takýmto zdrojom. Ďakujem pekne, pán Sanchez. Vy ste sa tuším pýtali na to, ako teda tú flexibilitu a to právo rozhodovania, ako to sklobím s tým e, obozretným dohľadom. Nože ja to naozaj dokážem. Flexibilita a e, tá sloboda v rozhodovaní e, v kontexte intervencií od prípadu k prípadu na riešenie nejakého zlyhania trhu a tá diskusia. Pán Barnier o tom hovoril o tom dohľade a o tých reformách, o tej obozretnosti. Tam ide o vytvorenie nového rámca v celom sektore, ktorý by mal platiť pre všetky inštitúcie, ktoré v tomto sektore pôsobia. Takže pre mňa sú to trošku odlišné koncepty, neviem, o akom sklbení ste, aké, sklbe, aké sklbenie ste mali, mali na mysli. A je prosím ešte nejaký ďalší poslanec, ktorý by sa chcel niečo spýtať. No už v takom prípade dávam komisii. Neviem, kto prehovorí v mene komisie. Nech sa páči. Thanks a lot. My name is Jan Petriman. I'm the director in charge of Ďakujem pekne. Ja som riaditeľkou z DG Competition pre finančné služby. Ak dovolíte, vyjadrila by som sa k tomu, čo povedal pán Pérez, pokiaľ ide o to rozdiely v prístupe k jednotlivým prípadom, ktorý sme vraj uplatňovali. Mám pocit, že sme sa naozaj veľmi snažili o to, aby tu boli rovnaké podmienky v európskom kontexte, nielen pokiaľ ide o tú individuálnu situáciu, my sme to všetko vnímali v širšom kontexte, zohľadňovali sme finančnú stabilitu, ale je jasné, že tá reštrukturalizácia a objem reštrukturalizácie, že toto musí byť e, proporcionálne k e, pomoci, ktorú príslušná banka dostala a k, pozície, e, k pozícii tej banky na trhu, kde pôsobí. My sme sa snažili o adekvátne oceňovanie za rovnakých podmienok Snažili sme sa rozbehnúť potrebnú reštrukturalizáciu tak, aby v konečnom dôsledku iba životo, životoschopné e, podniky zostali adekvátne zdieľanie záťaže a vlastníci spoločnosti tiež museli dostatočne prispieť na náklady reštrukturalizácie, zákaz dividendy, kuponov a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, ktorý podnik, ktorý e, bol predmetom našich reštrukturalizačných plánov, ktorý z týchto podnikov e, počas reštrukturalizácie vyplácal dividendy. Prosím, poveste nám to, pretože e, zákaz dividend je jednou z podmienok pri poskytovaní pomoci z našej strany. Pokiaľ ide o narušanie hospodárskej súťaže, my si uvedomujeme, že pomoc e, k tomu vedie, ale my to riešime rôznymi opatreniami, napríklad zákaz akvizícií. Nemôžete sa vybrať nakupovať, tak povediac, z peniazmi daňových poplatníkov e, v neprospech ostatných podnikov, ktoré takúto pomoc nedostali a pôsobia na trhu. A ďalej kodex správania ehm, ja sa k tomu ešte vrátim, keď budem reagovať na to, čo povedal ďalší rečník. E, potom mm, takí, ktorí nedostávali štátnu pomoc. E, vy ste povedali, že štátnu pomoc by mali dostávať iba takí, ktorí sú schopní. Áno, ten konečný produkt musí byť, ten konečný produkt musí byť životaschopná e, spoločnosť, ale my sme konali ináč, než iné štáty, napríklad e, Limen. Limen bol veľkým rizikom pre e, finančnú stabilitu nielen v príslušnej krajine, ale celosvetovo. Rekulturalizácia môže tiež viesť e, k zrušeniu podniku. Pán komisár presne citoval tie príklady. Uh, a tam ste videli, že nie všetky rozhodnutia komisie e, viedli k e, zachovaniu e, spoločnosti. Ešte sú ďalšie prípady, ktoré sa ešte riešia a tiež môžu skončiť ukončením činnosti príslušného podniku. Toto je cesta, ktorú sme si zvolili a myslím, že sa nám v tom celkom darilo pretože finančný systém v Európe sa nezruš, nezrutil a nemali sme e, také negatívne dopady ako v prípade USA. Pán Vink, ja som sa obrátila na... My sme sa teda vlastne obrátili na rôzne banky a každá z nich má pocit, že sa sme k nej pristupovali prísnejšie než tým ostatným. Myslím, že to je len e, logické. záruky na likviditu a tak ďalej. ING mala vďaka našej pomoci možnosť e, zotrvať na trhu a naozaj agresívne pôsobiť v niektorých e, štátoch. Od vašich konkurentov sme dostali to vaše správanie mnohé sťažnosti, takže bez štátnej pomoci, ktorá bola vyplatená, zaplatili ju holandskí daní poplatníci Pokiaľ ide o zákaz price leadership, tak princípy hospodárskej súťaže musia byť zachované, lebo chceme, aby tu konkurencia bola, ale ide o štátnu pomoc, ktorá vám umožňuje zachovať konkurencieschopnosť. Holandský trh je mimoriadne koncentrovaný, my sme ING ponúkli aby došlo k zmene zákazu price leadership na holandskom trhu, ale my naše rozhodnutia musíme založiť na záväzky, ktoré prijala ING a holandský štát, keďže ING do záväzky nebola ochotná zmeniť, nemohli sme my zmeniť a ten zákaz price leadership. Vy ste sa tiež, eh, vy ste tiež odkazovali na eh, prípady pred súdom teda na tú vašu sťažnosť. Európska komisia sa venuje sťažnostiam e, alebo žiadostiam predloženým spoločnosťami alebo štátmi. Samozrejme vždy posudzujeme schopnosť príslušnej inštitúcie, tak aby táto mohla fungovať na trhu bez štátnej pomoci, teda potom vzdielanie e, záťaže, teda vlastníci musia tiež e, prispieť k nákladom reštrukturalizácie a tiež zohľadňujeme otázky hospodárskej súťaže a kapitalizačný plán, ktorý nám predloží členský štát. Som sme pripravení v spolupráci s príslušnou spoločnosťou, s firmou, tak to potom môžeme schváliť. A toto je záverečné rozhodnutie. My sami nepíšeme tieto plány reštrukturalizácie. Nenavrhujeme ich. Takže je trošku divné, že na my sme, vám to, my sme vám to nenadiktovali, tento plán, tak ako nás môžete, ako nás môžete e, žalovať pred e, súdom? Samozrejme, že sa k tomu nemôžem viac vyjadrovať, lebo je to prebiehajúci spor. Potom ďalšia otázka. Otázka poplatkov komisia otázka eh, skoršieho eh, vrátenia prostriedkov. Áno, my chceme, aby tie prostriedky eh, boli splatené čo možno najskôr. A toto sme uplatňovali aj v prípade ING. Podmienky tohto skoršieho splatenia musia byť tiež férové. Ak ja niekomu niečo dlžím a dlžím sa na nejakej e, premii, e, ktorú mám ja zaplatiť e, za to, že som si to požičal a ak to potom splatím skôr a nezaplatím túto prémiu, tak to je problém a toto je presne ten problém, ktorý my s tým máme. Otázka divestícií, osobitné pravidlá, v rámci krízového rámca vychádzajú z našich oznámení, umožňujú oveľa e, dlhšie obdobie divestícií. Ja vidím problém iba s takými, kde podnik e, tvrdí, že toho bolo viac, než naozaj bolo. Takže divestície musia prebiehať možno z dôvodu nedostatočnej schopnosti. V takom prípade je potrebné to realizovať, ak je to divestícia s cieľom byť schopný splatiť pomoc štátu skôr, to tiež je jeden z možných prípadov, e, taktiež môže byť dôvodom e, narušenia spádskej súťaže, to je iný prípad. Pokiaľ ide o transparentnosť, pán Carlton, my zverejňujeme všetky naše rozhodnutia a robíme to, čo možno najskôr. Závisí to od e, tej protistrany. My nemôžeme zverejňovať všetko, pretože mnoho otázok je dôverného charakteru, takže my sa musíme zhodnúť s partnermi na tom, čo môže byť, nemôže byť zverejnené. Ja myslím, že postup komisie je relatívne transparentný o tom, čo robíme, ako to robíme. Všetky informácie nájdete na internetovej stránke. A ešte na záver k tým 2% a k rovnakému prístupu prečo bol tento limit vôbec zavedený. 2 pokiaľ ide o automatické reštrukturalizačné eh, plány. To sme zaviedli preto, lebo v roku 2008 sme boli konfrontovaní s takou situáciou, že pôžičky reálnemu hospodárstvu boli ohrozené a banky, spoločnosti, ktoré boli zdravé, nechceli poskytovať pôžičky, lebo nevedeli, či má dostatok kapitálu aby, zacho- aby splnili podmienky týkajúce sa vybavenosti kapitálom. Takže išlo o pôžičky reálnej ekonomike a zároveň sme chceli, aby tie zdravé banky mohli prekonať tú krízu bez nejakých problémov. Preto sme zavedli tie 2% a teraz túto podmienku môžeme zmeniť. Vôbec nejde o to, že by sme e, chceli e, pristupovať inak k bankám, ktoré už pomoc dostali a inak k tým, ktoré ju ešte len, ešte len dostanú. Ďakujem. Ďakujem za to vysvetlenie. Teraz poprosím jednotlivých členov panelu aby možno nejako uzatvorili, uzavreli túto tému, možno za pár minút. Nič konkrétne. Vás poprosím, e, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, odvolávanie e, vo všeobecnosti by, myslím, mala byť možnosť odvolať sa, ak e, firma má pocit, že rokovania Eh, ohľadom daného podniku nešli tým smerom, ako si možno predstavovali a máme, máme eh, jednu banku, ktorá možno splňa tieto podmienky a uvidíme, kto uh, nakoniec v tom prípade má pravdu. Ale nemalo by to byť tak, že proste to nedá spraviť len preto, že uh, jednoducho tie plány museli vzni- uh, vzniknúť uh, pod stresom do strany samotných bank. Takže pán Carlton, vy by ste mohli začať a potom týmto smerom budeme pokračovať. Keď nechcete povedať nič, nemusíte. A keď chcete, jednu alebo dve veci, nech sa páči. Tak eh, keď mám tieto možnosti, chcel by som povedať jednu vec. Eh, zaznelo tu eh, od poslancov aj od mojich kolegov, že je tu istý apetít, istá chuť E, trochu e, transparentnejšie možno si e, teda aby, aby komisia bola transparentnejšia aby transparentnejšie hodnotila možno nie jednotlivé opatrenie, ale to, nakoľko sú navzájom férové, nakoľko sú spravodlivé pre jednotlivé podniky, tak aby bola veľká dôvera v to, že komisia vykonáva naozaj férovo túto veľmi náročnú, ako som už povedal, prácu a to síce, aby v rámci jednotlivých bank, v rámci jednotlivých členských štátoch každé to e, rozhodnutie e, bolo spravodlivé pri porovnaní s ostatnými rozhodnutiami. Samozrejme, e, nie je to ľahká úloha, ale transparentnosť vždy pomôže. Ja mám takú všeobecnejšiu podmienku, netreba naozaj už teraz nejako zachádzať do detajlov. Dnes sme v Luxemburgu dnes e, a teším ma, že podporujete právo európskeho občana e, e, odvolať sa. Všeobecná pripomienka z mojej strany následovná. Banky e, stratili dôveru mnohých akcionárov z hľadiska, alebo teda kvôli tej kríze a celkovo bankovníctvo vlastne e, rovná sa dôvera. A keď dôveru nemáte, svojich akcionárov, prípadne svojich zamestnancov, svojich klientov, tak máte problém. Takže myslím si, že hlavná výzva pre sektor bankovníctva na najbližšie roky je, aby si opäť získali dôveru jednotlivé banky e, svojich akcionárov, svojich zamestnancov, svojich klientov a spoločnosti ako také. To treba povedať. Tiež súhlasím s tým, čo povedal zastupca Európskej komisie, a to síce, že e, daňovník by mal doplatiť na to, že nejaké firme bol zlý e, management alebo že sa prijímali e, veľké, príliš veľké rizika. A práve preto aj my hovoríme o tých o, o tom, o tom vracaní e, peňazí. Napríklad my sme holandskému štátu vrátili 15% e, z toho, čo sme dostali. Teda mm, myslím si, že je to celkom dobrá, dobrá suma, férová suma. I, I just wanted to point, to, to point out that, uh... Ja chcem povedať, ako som už povedal, že väčšina opatrení na uh, zabezpečenie dobrej hospodárskej súťaži, súťaže vychádza z rozhodnutia Európskej komisie. Ide iba o to, aby to dobre naplánovali a veľmi ťažko e, myslím si, sa nachádza rovnováha medzi jednotlivými aspektmi tejto otázky a e, na jednej strane teda, aby ste mali dobrú hospodárskú súťaž, na druhej strane, aby e, životaschopné e, podniky mohli prežiť. oznámení komisie sa píše, že po istom čase životaschopnosť e, podniku treba e, prehodnotiť, aby sa rozhodlo, či naďalej tomuto podniku treba poskytovať štátnu pomoc alebo nie. Viem, že tento problém má mnohé implikácie, ťažko sa s ním jednoducho narába, ale chceme povedať, že my si to predstavujeme tak, že my ako solventný podnik potrebujeme e, naozaj vidieť rovnaké podmienky aj pre ostatných, aby sa nám oplatilo konať tak zodpovedne, ako sme konali doteraz. Ďakujem. Tým pádom môžeme uzatvoriť e, toto vypočutie. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili, aj poslancom. Niektoré texty e, tých prezentácií, ktoré tu zazneli, e, budú k dispozícii na web stránke, niektoré možno ďalšie budú ešte aktualizované, ale niektoré ďalšie myšlienky, ktoré tu zazneli. A pokiaľ e, niekto z, paneli, z účastníkov panelu Eh, chce niečo eh, pripísať, dopísať eh, do tej svojej prezentácie, nech sa páči, budeme vám za to iba vďační, ale program dnešného rokovania sa ešte nekončí. Ešte nám zostáva jeden bod, ale najprv sa rozlučíme s našimi rečníkmi. Now, the final item on the agenda is... Posledný bod na programe, bod 12. Názov bodu Štátna pomoc na zatvorenie uholných baní neschopných konkurencie. Spravodajcom je pán Rabkaj. Ten tu dnes nie je, to sme nevedeli, kým sme prijali program, alebo keď sme prijali program, čiže máme ten bosel na programe, takže keď niekto sa chce vyjadriť k uholným baniam, nech sa páči. V každom prípade nejaký úvod do problematiky zo strany pána Rabka ja nebude, pretože ani nikomu nedal úlohu vystúpiť v jeho mene. E, keď chcete vystúpiť, samozrejme môžete, ne, nemusíte iba počúvať. Takže hlási sa niekto? Všetci sú preč. V tom prípade sme e, e, dnešný program e, celých prebrali, rozprávu k vodu 12 sme otvorili a ju zatvorili. Splnili sme všetky procedurálne náležitosti. Lehota je 11. oktobra. 26. oktobra budeme hovoriť o pozmeňovacích návrhoch. Hlasovať na výbor sa bude 9. novembra a na plenárke sa bude hlasovať 2. novembra teda pardon, na druhej novembrovej plenárke, tak. Um, táto správa sa dostala naspäť na program po tom, čo e, boli preklady pripravené, pretože predtým neboli, ale už sa o tom hovorilo nakoniec veľa, takže myslím si, že členovia e, výboru e, dobre budú vedieť, aké, aké názory majú na pozmeňovacie návrhy. To je z našej strany všetko na dnes. 18. oktobra v Štrasburgu je ďalšie zasadnutie dnešné, zatvor, e, dnešné zasadnutie uzatváram.